Thank you, Ms. Balz. For... Ja, danke, Frau Balz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 palčivá téma predsa tejto celkovej štúdie, či si vôbec môžeme dovoliť takéto projekty. Ale ak budeme naše snaže dali sa hnutie budeme a little bit, but it was ja. really clear before. Now it's like you are like miles away. Nein, Sie müssen alles verstehen, aber das haben wir noch nicht gehabt und dann noch zwei. Musíte jednoducho všetko mu porozumieť. Toto sa nám ešte nestalo. Už to je druhý krát počas jednej zasadnutia, ale som presvedčený, že to zvládneme. Takže vyskúšame teraz ešte raz, či tlmočenie, tlmočenie počujete lepšie. Trošičku, ale bolo to dobré predtým. Áno, ale počujem to iba potichu. Dobre, prosím vás, majte strpenie, budem sa skutočne snažiť, aby som... No ale to musíme my vyriešiť. Ak by sme všetci hovorili po anglicky, bolo by to jednoduché, ale máme tu viacero jazykov a preto to musíme vyriešiť. Na to si už nájdeme čas. Takže vymenili sme sluchátka. Ale aj oni sa musia snažiť, hovorí pán predseda. No konečne. Takže zdá sa, že niekedy hrá čas aj v náš prospech. Teraz zostane slovo Dieter Liebrecht Koch. On je podpredseda výboru a je hneď za vami, tak sa pozrite na neho, aby ste vedeli, kto vám bude klásť otázku. Áno, ja sedím za vami, pani Bulcová. Každý rok sa udejú na cestách Európskej únie zhruba 250 tisíc nehôd. Európsky program pre bezpečnosť ciest za rok 2012 až 2020, za ktorý som bol ja zodpovedný, tam je viacero návrhov, pokiaľ ide o zníženie počtu úmrtí a zranení. Chcel by som vedieť, aké konkrétne opatrenia chcete spustiť vy na to, aby sme dosiahli ten veľký cieľ znižiť to úplne na minimum. Ďakujem za otázku veľmi pekne. Každá vec, čo sa udeje na cestách alebo pri iných spôsoboch prepravy, Každá nehoda je smutná a treba ju náležite vážne brať do úvahy. Vieme, že Európska únia má za cieľ nula úmrtí na európskych cestách. Pravdepodobne je nemožné to dosiahnuť, ale aj tak sa musíme pokúsiť znížiť to číslo na max- minimum. Verím, že je veľa rozličných meraní ktoré v členských štátach nám pomáhajú dosiahnuť čo najlepšie výsledky a snažíme sa na jednej strane dosiahnuť vylepšenie dopravných prostriedkov, na druhej strane vzdelávať a školiť tých, ktorí sú profesionáli v oblasti prepravy Myslím si, že vzdelávania a výchova sú zásadne dôležité, ale nie len pre mladých, aj pre starších. Všetci potrebujeme sa vzdelávať a potrebujeme školenia. Lepšie informácie o tokoch dopravy, o tom, aká hustá je premávka, o vzťahoch dopravných pravidel medzi sebou. Sú tu teda mnohé ďalšie veci, o ktorých sa treba dozvedieť a ktoré je možné zlepšovať na úrovni členských štátov EÚ. Napríklad dopravné značky sa dajú zlepšiť, vylepšiť, aby sa znížil počet úmrtí a nehôd. Myslím si, že sme dosiahli neuveriteľné výsledky za ostatné roky. Počula som, že čísla sú teraz viac menej stabilné, Neviem prečo, to je len, možno by som špekulovala, ak by som k tomu ďalej chcela niečo hovoriť. Treba si to jednoducho rozanalizovať a zistiť, čo v ostatných rokoch zafungovalo a čo treba, ktoré pravidlá, ktoré značky treba vylepšiť a pri riadení premávky treba vylepšiť niektoré veci. Ďakujem pekne a teraz zostane slovo Izabela de Monte qualche domanda in merito alla sicurezza perché io ritengo che nel programma eh, di Juncker Ja by som rada položila otázku, ktorá sa týka bezpečnosti a návrhu pána predsedu Junckera, kde sa iba vágne naznačuje, že aj bezpečnosť cestnej premávky a nielen cestnej je dôležitá, ako sa všeobecne postavíte k otázke bezpečnosti dopravy napríklad v husto obývaných mestských oblastiach? Ďakujem. Ďakujem za túto otázku, hovorí pani Bulc. Myslím si, že v Európe je bezpečnosť tým najdôležitejším cieľom. Je to veľmi dôležitá záležitosť, ktorá sa berie vážne. Aby sa zlepšila bezpečnosť, vytvorili sme tri agentúry. Myslím si, že agentúra pre cestnú bezpečnosť to je iba jeden segment a všetky dohody, celá legislatíva, agentúry e, sa spolu stavaj, starajú o to, aby bola bezpečnosť, ešte tu patrí aj certifikácia. Myslím si, že musíme mať príležitosti, aby sa zvýšila úloha agentúr, keď sme ich už založili, máme ich ako nástroj. Mali by sme im poskytnúť viac možností, aby boli našou predloženou rukou, aby oni zabezpečovali, že sa bezpečnostné opatrenia berú vážne. Tiež sme si všimli, že v niektorých oblastiach na úrovni eh, Európskej únie a krajín Európskej únie sa neberú niektoré opatrenia vážne a v tých najhorších prípadoch, kde sa naozaj opatrenia neberú vážne, musí Európska únia zabezpečiť, aby krajiny Európskej únie, ktoré vlastne predtým súhlasili s týmito pravidlami, aby brali ich vážne. Možno úplne v najhorších prípadoch treba zažalovať krajiny, predvolať ich pred súd, aby naozaj zapracovali do svojej praxe všetky bezpečnostné prvky a opatrenia. Keď berieme bezpečnosť ako koncepciu, tu treba neustále hľadať dobré riadenie prepravy a premávky, tú najlepšiu, to najlepšie riadenie infraštruktúry. E, máme niekoľko konkrétnych prípadov v preprave. Teraz napríklad sa pokúšame aplikovať v železničnej preprave celkový systém riadenia železničnej prepravy vnútroeurópsky, ktorý podľa mňa naozaj zvýši bezpečnosť železničnej prepravy. Čiže segment, rezort, každý má svoje dôležité priority a problémy, ale pre každý segment je dôležité, že sú dobré spôsoby riadenia dopravy. Dôležité je mať jasnú legislatívu, ktorá nám pomáha a potom presadzovať na miestnej úrovni v praxi legislatívu. To je takisto potrebné. Treba pracovať smerom k informovanosti o tom, aké dôležité je, aby sme rešpektovali všetko, čo súvisí s prepravou aj na strane pasažierov, aj na strane tých, ktorí prepravujú. Marian Jean Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. Aici sunt, doamna comisar desemnat. În cazul în care totul merge bine, prima întâlnire... Slovo má Marian Jean Marinescu. Ďakujem veľmi pekne. Tak e, ja, pokiaľ ide o e, môj e, názor, tak e, v novembri sa bude konať prvé stretnutie ministrov pre dopravu a bude to jedinečná e, príležitosť na európskej úrovni. A ja sa pýtam, či e, členské štáty, ktoré by, e, či, či si členské štáty chcú ponechať monopol. A ja sa pýtam, na to, aký je, aký je podľa vás európsky význam toho európskeho projektu. A ak môžete, tak nám ešte povedzte, aké je vaše stanovisko k tomu, keď e, členský štát cez e, celkový plán pre dopravu chce navrhnúť, e, chce navrhnúť zmeny v koridoroch celoeurópskych Sorry. Uh, I believe that single European sky uh, Myslím si, že jednotné európske nebo je veľký dôležitý projekt. Z podnikateľského hľadiska je to dobrá vec, takisto je to dobré z hľadiska iných agent, lebo ide o optimalizácie premávky na jednej strane, optimalizáciu trás. A dovolte mi najprv odpovedať na tú posledne položenú otázku, pretože to súvisí s mojim expoze. Jasné, musíme zjednodušiť, zefektívniť všetky pravidlá. Sú tu isté oblasti, ktoré sú chránené, ale konštruktívny otvorený dialog je to dôležité, pretože ak sa bude efektívne prepravovať v Európe, ušetrí sa palivo a takisto sa zjednoduší premávka trasovanie. Čo sa týka CES2 a iných nariadení, ktoré už platia pre jednotnú na európske nebo, napríklad prideľovanie časových intervalov na pristávanie a vzlietanie lietadiel z tzv. slots. Toto všetko je dôležité v celej skladačke to je dôležité pri trasovaní a to všetko prispieva aj k tomu, že sa dá lepšie dostať pod kontrolu vypušťanie emisí CO2 a znížiť ich vypušťanie. Samozrejme, že som za lepšie riešenia v tejto oblasti. Verím, že tento projekt je dobrý, že ho treba podporiť a že treba zaangažovať do veci čo najviac aktérov. Dúfajme, že budeme pracovať na úrovni členských štátov EÚ tak, aby bolo možné zjednotiť riadenie premávky na jednej platforme. Anna Klaudia Tapardel má slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán, pod, pán predseda. Tu sa nachádzam, pani kandidátka, vo vašom vo vašich dokumentoch sa uvádza, že budete sa že budete zodpovedná aj za Smart Cities, tie rozumné mesta. Aké sú vaše plány v tejto oblasti, pokiaľ ide o rozrastanie sa miest a prírast množstva ľudí, ktorí žijú v mestách, to vedie k tomu, že máme vyššie znečisťovanie životného prostredia. To súvisí aj s nadmerným hľukom v mestách. Moja otázka teda je, očakávate v blízkej budúcnosti, že, chce, že budete revidovať tú bielu knihu, pokiaľ ide o dopravu v tejto oblasti a že budete robiť zmeny, pokiaľ ide o ďalší rozvoj miest v oblasti dopravy. Ja teda vychádzam z vašich plánov, ktoré ste uviedli, pokiaľ ide o nové možnosti financovania pre mesta, s ktorými sa tu teda počíta. Veľmi pekne ďakujem. Thank you very much for the question. Um, smart cities... Ďakujem za otázku. Inteligentné mesta, smart cities, sú dôležitým prvkom. Ja som z tých, čo sú pre tým budúcnosti, a toto všetko je súčasťou týmu, tým znamená, že rôzne výzvy rôznych komisárov treba dať pod e, jeden dážnik, treba lepšie programovanie a práve inteligentné mesta sú takým predvojom, pretože je tam hustá e, hustota obyvateľstva je vysoká a tieto všetky veci sa už riešia v sieťovo, poprepájanie. Európska únia priamo nie je zapojená mimo členských štátov EÚ. To práve členské štáty EÚ majú vybrať modelové príklady a informovať nás, poskytnúť o tom informácie a potom sa môže niečo urobiť z hora. Vo svojom expoze som povedala, že sa mi páči projekt Civitas, pretože ten práve prepája všetky rôzne opatrenia. Teraz sa práve učíme, ako ich vyhodnotiť, ktoré opatrenia fungujú, ktoré nie a ako sa dajú urobiť lepšie. Napríklad hluk, na znečistenie vzduchu, všetky tieto faktory, tam nám pomáhajú technológie. A inteligentné mesta, smart cities, nie len ľudí v oblasti dopravy energetiky a informačno-komunikačných technológií poprepájajú, ale zapoja do svojich radov aj spoločensky uvedomelých ľudí, ktorí môžu priniesť na pretras takú vec, že hustota a za, prepravia zápchy nie sú len problémami prepravy ako takej, ale sú napríklad aj problémami toho, ako architektonické mesto vyriešené, kde ľudia bývajú a kde majú väčšinou prácu. A podobné veci. Ja to napríklad vidím každé ráno. Včera sme šli na letisko a tri prázdne prázdne prúdy na diálnici, e, kde nebolo žiadne auta. To je ten jeden prúd, jeden e, trasa, ktorá odbočovala na letisko, tá bola prepchatá, auta sa tam hýbali pomaly. Takto to byť nemá. Treba to vymyslieť tak, aby to fungovalo. A teraz financovanie, ale už som prekročila stanovený čas. Aj vy musíte dbať o časový harmonogram, aby mali ostatné slovo. Teraz dostane slovo Deir de Klun za EPP. Prepačte mi, hovorí pani Klún. V vašom úvodnom prejave ste hovorili o konektivite, o poprepájaní Európy a o vašej ambícii, aby sa toto stalo skutočnosťou. Chcem sa spýtať na regionálne a miestne letiska. Ako viete, sú životne dôležitým spojivkom e, smerom k vonkajšiemu svetu. Takisto okolo seba zoskupujú investície a sú takým zachranným lanom životne dôležitou žilkou, ktorá vyživuje miestne komunity. Rada by som sa spýtala, či sa na ne budete dívať priaznivým okom, kam zaraďujete tieto malé letiska do celkovej skladačky a či vnímate problémy najvzdelanejších oblastí a ostrovov v Európskej únii ako rovnako dôležité. Ďakujem za otázku. Vidíte, že som eh, naozaj nadšená, oduševnená pre prepravu pri tejto odpovedi. Myslím si, že aj takéto malé letiská, lokálne letiská v, v vzdialených oblastiach sú veľmi dôležité. Ja som za to, aby zostali zachované. Veľmi rada lietam a nikdy by som nezažila túto kultúrnu skúsenosť, ak by som nebola napríklad letela na západné Hebridy. E, na takom malom ostrove je tam úplne úžasné letisko, ktoré môže fungovať iba keď je odliv pri príleve je zaliatá pristavacia plocha, takže západné hebridy v Škótsku majú veľmi špecifické podmienky a tieto všetky drobné e, lokálne letiska treba podporiť, ale zároveň treba vziať do úvahy aj to, že financie treba rozpočtovanie treba nastaviť tak, že toto letisko musí si na seba zarobiť. Nemôžeme subvencovať do nekonečná každé malé letisko, pretože nakoniec sa všetci potom dostanú do problémov aj vrátane Európskej únie. Je dosť ťažké pre mňa sa vyjadrovať k pomoci a k subvencovaniu. To nepatrí do môjho portfólia, ale ochotne poviem, že naozaj chcem pomáhať tých, čo riadia, malé a pokúsiť sa im pomôcť. Čo, čo konkrétne urobím? Myslím si, že sa pokúsim nájsť lepšie biznis modely, ktoré sa lepšie dokážu vysprievať s podnikateľskou stránkou celého, celej tejto aktivity a ak sú letiska dôležité pre miestne komunity, napríklad v Porto Roš v Slovensku máme tiež maličké letisko, ktoré je mimoriadne dôležité preto, aby turisti z celého sveta mohli prísť do tejto destinácie Rada by som e, videla, aby vznikli lepšie riešenia v tejto oblasti a, ak budem schopná, veľmi rada prispejem svojimi myšlienkami a skúsenostiami k novým biznis modelom v tomto segmente. Peter Van Dael z ECR. Ďakujem veľmi pekne, príjemný večer. A ja mám dve konkrétne otázky. V prvom rade už sme hovorili uh, Pardon, uh, hovorí pani Bulc, ten istý problém, ten, ten istý problém s hlasitosťou, ale už sa zdá, že to funguje, takže poprosím vás, pán pán Dalen, čas beší znova. Takže, pani Bulc, želám príjemný večer. Mám dve konkrétne otázky. V prvom rade, e, plavba v vnútrozemských cestách a infraštruktúra prepojenie medzi západnoeurópskymi a východoeurópskymi cestami e, vodnými, to je, to je, jedna veľká, to, to je jeden veľký problém, pretože e, Dunaj v Nemecku pri Štraubingene, tam je to problém. Ako e, sa toto úzke miesto budete snažiť odstrániť, aby to prepojenie bolo dobre medzi východom a západom vo vnútrozemskej lodnej preprave po obe, alebo po druhé, hovorili ste, hovorili ste o inováciách v doprave a ja sa chcem pýta, spýtať na uh, jednu veľkú technológiu, ekokombi. E, niektorí, alebo tí, ktorí to nevedia, hovoria, hovorím stále o gigalinery, ale e, čo urobíte vy, e, pani, preto aby sme nehovorili o gigalinery a hovorili len o ekokomi, aby sme podporovali ekokomi v Európe. Ďakujem veľmi pekne. Uh, I hope I Dúfam, že som to pochopila. Najmä tú druhú časť hovoríte o kamionoch. Ďakujem. Predovšetkým mi dovolte povedať niečo k Dunaju. Dunaj je dôležitá súčasť TENT e siete a myslím si, že môže vzniknúť dobrá dohoda o prehlbení korita rieky Dunaj a potom sa Dunaj môže prepojiť, bude splavný a môže sa prepojiť s inou dopravnou sieťou v Európe. Máme tu však dodatočné výzvy, ekologickú napríklad. Tam treba nájsť riešenia, aby sa splavnosť nedotkla biodiverzity a habitatov v podunajských oblastiach. A na druhej strane nielen krajiny Európskej únie majú Dunaj, ktoré, ktorý preteká aj inde. Tri ďalšie krajiny, ktoré nie sú súčasťou Európskej únie sú ale zároveň súčasťou projektu Dunaj. Takže musíme bilaterálne a trilaterálne diskusie iniciovať, aby toto bolo možné vyriešiť. A najmä pri financovaní to treba zobrať do úvahy, pretože základná časť siete TNT je už vymyslená, ako ju odfinancovať, ale ešte sú tu oblasti, ktoré nie sú vymyslené, ako ich financovať, tamto treba doriešiť. Dovolte mi vyjadriť sa aj k druhej časti vašej otázky. To je naozaj výzva pre EÚ. Myslím si, že niektoré členské štáty to bolo, to je bežný spôsob správania sa. Nemala som dosť času vytvoriť si k tomu názor, zostala by som preto neutrálna. Uvidíme. Ako dovolím, nepoužijem slovo dovolím, kto som ja, aby som niečo povoľovala, nepo, vyzvem štáty, aby si bilaterálnymi dohodami vyriešili tento problém a trošičku ich e, popchnem na európsku cestu, tak povediac. Ďalej Lucy Anderson za SAD. Mm, chcela by som vás poprosiť, aby ste povedali niečo o tom, čo budete pripravená zvážiť na to, aby sa zabezpečilo, že všetci eh, pasažieri vrátane tých spostihnutí mali prístup k dopravným sieťam, pretože na začiatku ste povedali, že eh, pre vás sú najdôležitejší ľudia, ale čo to znamená v praxi? Eh, dostanú pasažieri všetky informácie o trasách a možnostiach a uh, potom sú tu, e, je tu otázka vysokokvalitných e, prestupných úzlov. Európske siete sú fajn, ale to je len 9 koridorov. Čo tie tisíce a stovky tisícov staníc a e, sieťových uzlov, kde prestupy sú komplikované, kde nie sú eskalátory, ľudia e, musia vláčiť ťažké kufre hore-dole po schodoch. Čo e, budete robiť s tým, aby sa toto vylepšilo, a teda osobne, osobitne tam, kde ide o využívanie európskych prostriedkov, tak tam treba brať e, postihnutia naozaj vážne. A, tu by, a chcela, chcela by som podporiť pána Van Kampa, ktorý hovoril veľmi málo o tom, a, e, o tom čo, alebo teda, čo sa bude robiť pre ľudí s postihnutím. Takže mohli by ste povedať viac. Ak e, chceme naozaj byť sociálne orientovaným štátom a byť naklonený jednotlivým pasažierom. Toto je veľmi dôležitá vec, e, v tom s vami súhlasím. Ja viem, že sú smernice, ktoré už teraz e, boli implementované, ale som si istá, že môžeme stále robiť viac. A ja vám môžem povedať, že aj doma som videla, pred 10-15 rokmi napríklad nikto by neuvažoval nad tým, že e, budú napríklad na zastávkach autobusových a električkových vytvárané nástupné možnosti, dajme tomu aj pre vozičkárov. A teraz už všetky tieto zastávky sú prispôsobené tomuto, takže Európa e, pomaly vo všetkých e, miestach e, sa stáva lepšou pre ľudí s postihnutiami, tak aby, mohli, tak, tak aby mali rovnaké možnosti. Či sa to dá urobiť za, na, za noc, tak povediac, asi nie, ale je treba vyvíjať neustály tlak a overovať, či veci, ktoré sú navrhované, sa reálne robia. Takže treba e, znásobiť inšpekcie a e, skontrolovať, či opatrenia, ktoré už existujú, sú e, naozaj dobré. Ale spomenuli ste veľmi dôležitú vec a to informácie pre pasažierov, a teda právo na informovanosť pasažierov. A ja myslím, že e, vďaka novým systémom správy a riadenia. Teraz tie, teraz tie siete sú fragmentárne a nie sú poprepájane, takže veľmi ťažké dať pasažierom v jednom zdroji všetky dôležité a relevantné informácie, ale vďaka novým systémom riadenia by sa, by sa nám to mohlo podariť dosiahnuť. Budú lepšie informácie, ktoré bude, moc, e, mo, bude možno odovzdávať pasažierom. A to nie len o lístkoch a možnostiach, ale aj o podmienkach, možných trasách, ktoré, ktorých môžu ísť. A to bude zlepšovať aj e, vlastne tento vzťah. A to samozrejme platí aj pre e, postihnutých, kde, alebo teda ako môžu čo najlepšie cestovať oni. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci pani Iza Skumbilba Barandika za Aldo bude ďalším, ďalšou rečničkou. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani dezignovaná komitárka, <laughs> dezignovaná pani komisárka štvrtý e, železničný balík e, nahrádza tretia. E, ja sa chcem spýtať, či chcete nejakým spôsobom podporiť to, aby boli prekonávané tie pôvodné monopoly v členských štátach. A tu treba bojovať s radou, ktorá znižuje právnu istotu pre firmy a nenaplňa cieľ znižovania administratívnej komplikovanosti a pritom je to cieľom, ktorý sme si stanovili. A po tretie, e, budú štúdie, ktoré merajú dopyt, dopad e, na zamestnanosť a investícií, čo sa týka toho štvrtého balíka e, železničnej dopravy a aký to teda bude mať vplyv na, intermodal, na intermodalitu a využívanie e, systému Interrail, ako, ako, ako teda budú vyzerať tieto štúdie a e, záverom aký máte dojem z oddelenia infraštruktúry, teda investorov do infraštruktúry a prevádzkovateľov? Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne za tieto veľmi dôležité otázky. Dúfam, že, alebo teda bolo by lepšie, keby som mala možno nejakých 5 minút na to, aby som na ne odpovedala. ale môžem povedať len toľko, že pokúsim sa urobiť, čo je v mojich silách na to, aby sme toto celé brali ako jeden balík. Pretože je podľa mňa veľmi dôležité, aby sme no, technicky a politicky, vy ste to povedali, že ide o politickú záležitosť, tak ja by som to skôr nazval aj e, hospodársky balíček. Takže v prvom rade vec, ktorá, ktorú, ktorej, ktorá si každému bude páčiť, ten refit, e, tam, je, e, tam ide o to, že by malo dojsť k zjednodušeniu tých rôznych pravidel a toho celého obrovského hríbu, legislatívnych povinností, tak toto treba celé zjednodušiť, aby ľudia chápali, čo Uh, musia splňať. A potom je tu teraz tá technická stránka, ja nebudem hovoriť o tej technickej stránke, o tej nie je vlastne, tá, tá nie je nejaká veľmi sporná, a, ale z hľadiska uh, biznisu, tak uh, tam je treba oddeliť miestne slučky a toto je vec, ktorú treba riešiť na operatívnej úrovni. A ak členské štáty uh, nedokážu urobiť hneď teraz, tak uh, mali by sme sa snažiť aspoň o to, aby uh, bolo boli jasné informácie účtovného charakteru. Teda musíme, byť, musíme presne vidieť, e, ako sa pridelujú, ako sa rozdeľujú náklady, aby sme vedeli definovať náklady na službu, lebo ináč sa to bude veľmi čas, ťažko manažovať. Iná, ja som bola riaditeľkou malej alebo stredne veľkej spoločnosti. Mm. Takisto som e, viedla e, telekomunikačnú firmu a pomáhal som mnohým firmám a ak neviete, aké sú vaše náklady, tak je veľmi ťažké, ak neviete, komu vlastne slúžite, tak je veľmi ťažké robiť nejaké manažerské rozhodnutia. Takže ja sa domnievam a dúfam, že tento ekonomický balíček je veľmi dôležitý, je skutočne veľmi dôležitý a ja sa pokúsim urobiť, čo bude v mojich silách a e, vidím, že parlament už v prvom pripočutí o tomto hlasoval s veľmi hladkou väčšinou, takže pokúsme sa to neš- neštiepiť, pretože E, tento trh si zaslúži väčšiu liberalizáciu. Ospravedlňujem sa, presunite času. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej, e, pán Luis Grandes Pascual za EBB. Vážený pán predsedajúci, pani kandidátka, ja by som chcel položiť dve otázky, ktoré sú veľmi aktuálne. E, prvá sa týka problémov, ktoré vznikli z objavením sa platformiem na Eh, prepravu medzi, eh, medzi medzimeskú, alebo teda meskú dopravu, ktoré nahradzajú taxi, taxíky, teda eh, služby na internete. A tu to vlastne ohrozuje aj prevádzkovateľov taxislužieb, aj, aj zákazníkov, pretože e, tu nie sú žiadne licencie. Takže ja sa chcem vás spýtať, aké opatrenia chcete prijať e, s najvyššou urgenciou na vyriešenie tohto problému? A po druhé, e, či sa uvažuje nad nejakou legislatívou na európskej úrovni na boj proti nelegálnej konkurencii a toto spôsobuje problém vo všetkých krajinách a, pot- a je to veľmi teda, chcel by som veľmi jasnú a to je jednoduchú odpoveď. A Ďalej epidémia eboli e, v Európe. Tu, e, boli, tu, tu je treba podniknúť aj opatrenia v doprave, alebo, ktoré boli častočne podniknuté. Čiže chcem sa spýtať, ako si myslíte, že by Európa mohla e, zaviesť systém, ktorý, systém nejakých kontrol, dajme tomu v prístavoch na kontrolu, alebo teda aj na letiskách na kontrolu, na kontrolu šírenia eboli a na boj proti nej. Ďakujem veľmi pekne za obe tieto otázky, odpoveda dezignovaná komisárka. V prvom rade pýtate sa na tie e, netaxi služby alebo náhľad taxi služieb. E, vy ste to už navrhli vo svojej, vo svojej otázke. Teda my musíme samozrejme vytvoriť uh, jasný systém organizácie aj v tejto úrovni. Uh, len pár dní predtým, než som prišla do Bruselu, tak som uh, si um, zobrala taxík doma a my sme zaviedli teraz nový, nové, novú požiadavku a v tom, že taxikári musia mať jasne e, viditeľné svoje či- číslo, musia platiť licenciu, licenčné poplatky a na začiatku sa títo taxikári stiažovali, ale e, ja som sa teraz pýtala toho taxikára a on hovorí, že áno, teraz som to páči. Jemu sa nepáčilo len to, že na začiatku musel zaplatiť 200 eur za tú licenciu a teraz e, je licencia možno stojí 50 eur, takže to, je, to nie je férové, ale všetko ostatné je spravodlivé. Takže ja moja odpoveď je taká, že toto je e, otázka členských štátov, lebo je to lokálna záležitosť, ale e, môžeme samozrejme pomôcť, e, podporovať tie členské štáty. Ak nájdeme niečo, čo je spoločné v celej Európe, tak môžeme nájsť aj nejaké riešenie pre celú Európu, ale určite treba podporiť všetky všetky opatrenia proti neférovej hospodárskej súťaži. Čo sa týka eboli, tak tam je vhodné uzavrieť e, zariadenia e, a treba sa naozaj e, konať aktívne a je tam potrebný európsky názor. Ďakujem veľmi pekne. Inesa ale Sendere je ďalším rečníkom za SAD. Pani dezignovaná komisárka, v prvom rade by som vám chcela poblahoželať, pretože máte veľmi zaujímavé, zaujímavé skúsenosti pre túto funkciu a treba povedať, že ste zrejme pripravená na tento maratón, je to až zdravé ohrozujúci maratón. Ale teraz otázka k infraštruktúre. Ja som bola spravodajkyňou pre Connecting Europe Facility a hovorilo sa o e, navrhovaných výdavkoch. E, ide o e, stovky miliónov eur a 300 miliónov, 300 miliónov eur na 7 rokov a teraz je o to, aby sme tie prostriedky naložili správne a dobre. A otázka je, mm, sú tu dve v podstate reálne prekážky. V prvom rade e, otázka spolufinancovania. Zdá sa, že členské štáty, napríklad môj, vo väčšine, teda, ale väčšina má problém s verejným dlhom, čiže ich spolufinancovanie e, nie, nie je táto možnosť. E, po druhé, flexibilita. Ja sa chcem spýtať, či ste ochotná, ako povedal pán Katajnen s pánom Moskovičím tiež treba rokovať, E, e, vytvoriť štruktúry, ktoré nebudú preťažovať verejné financie. A druhá e, prekážka je nedostatok bilaterálnej politickej voly. Ja som zo Španielska, ja som Španielka. My máme Pirené medzi nami a Francúzskom, je tá spolupráca niekedy komplikovaná, medzi Bruselom, ale Pirené nie sú, takže alebo teda Brusel by tie Pirené, dajme to mohol prekonať. A Eh, ďalej ste spomenuli mm, sociálny, eh, sociálny rozmer alebo sociálny, eh, tú, tú bielu knihu, sociálne záležitosti a my voláme po aktivite v tejto oblasti. My, dajme tomu, nejakým spôsobom nepomáhame kapitánom námorných plavidel, ale dajme tomu, piloti sú organizovaní, čiže ste ochotná uvažovať nad zjednotením tohto systému, dajme tomu, na báze odborov Ďakujem veľmi pekne. Mali ste dve... Máte už len minútu na odpoveď. Veľmi stručne. Teraz k tej infraštruktúre, ak som spomenul, budeme potrebovať inovatívne finančné mechanizmy. Uh, nebudeme schopní e, financovať všetko sami. Mm, no, to je fakt. Otázka, ako to urobíme, a ja to teraz neviem povedať, e, nároveň neviem povedať presne, ako to bude. Možno to bude troška nespravodlivé, ale, možno, ale domnievam sa, že ak komisia to potvrdí, tak to bude jeden, jedna z najza, najvážnejších diskusí, ktorú budeme musieť absolvovať. Ale budeme musieť naozaj začať vážne rozmýšľať nad tým, že prizveme do hry aj súkromné investície. Ja som si včera prečítal vo Financial Times, že sú už prvé pokusy o tom, aby E, sa do veci zapojili fondy, e, dôchodkové fondy, investičné fondy a je tu množstvo príležitostí a tie výzvy sú naozaj závažné a to je všetko. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej Žorž Bach za EPP. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani designovaná komisárka. Nehovorili ste o všetkých bodoch, respektíve povedali ste niektorých a tie ma až tak veľmi nepre svedčili, ale vaša ochota dialogom a takisto, že ľudia sú centrálni pre vás. Takže predovšetkým budem sa pýtať na práva pasažierov, tak ako to povedala aj kolegyňa Anderson. Bude napríklad pri prepas- prepracovávaní práv pre pasažierov Budete aj tu sa snažiť pasažierov dať do stredobodu pozornosti? Nebolo tomu doteraz vždy tak. A po druhé, máme tu viacero zákonov, ktoré ešte nie sú završené, pretože sú tu rozdielne názory, pokiaľ ide o Gibraltar. A pokiaľ ide o nedostatok právnych názorov, to vedie k tomu, že Európsky súdny dvor musí robiť našu prácu. A to je jednoducho polutovania hodné. Tak čo urobíte vy a vaša komisia, aby ste túto blokádu, ktorú tu máme, aby sa to odblonkovalo, aby konečne kompetencia zákonodárna sa dostala do rúk Rady parlamentu a komisie, teda tam, kde patrí. Um, Ďakujem za otázky. V prvom rade k právam cestujúcich. Ja si myslím, že toto je jedna veľká, jeden veľký prínos Európskej únie. E, my sme ochotní prijať takýto solidný balík práv, práv cestujúcich. Ale teraz sa ukazuje, že niektoré uh, aerolinky rušia lety a eh, nemusia vlastne plniť tie odporúčania, alebo dokonca aj pravidlá, jasné pravidlá, ktoré, ktoré boli eh, uvalené, ktoré boli dohodnuté, uplatnené. Takže otázka je, či mám teraz odpovedne, mám, musím byť utvorená a úprimná, lebo uh, nie som si celkom istá, ako všetky tieto, ako všetky tieto pravidlá a postupy fungujú, ale môžem vás ubezpečiť, že práva pasažierov sú e, na mojom zozname priorit veľmi vysoko, ako sama som cestujúca, takže viem, ako, ako sa ľudia cítia a ja dúfam, že len neustálým otvoreným dialogom so všetkými zainteresovanými sa nám podarí smerovať ďalej a že nie, nielen v Európe, ale aj inde e, budeme schopní presadzovať tie svoje tie, tie práva cestujúcich aj na e, medzinárodnej, v medzinárodnej sfére. Ale pokúsim sa aspoň načnú tú druhú odpoveď, alebo teda druhú otázku. Ja si myslím, že otázka Gibraltáru, e, tá, e, na to som bola upozornená. Môj názor je taký, že ide o politickú záležitosť a nemalo by to zdržovať ostatné iniciatívy, ktoré sú myslené v Európe, sú uvažené v Európe. Takže ja by som požiadal o izoláciu tohto projektu a malo by sa vlastne s tým pokračovať, keď bude politická situácia vyriešená. Ďakujem veľmi pekne. Teraz Kurcio Maltéze. Vážená pani dezignovaná komisárka, ja som e, nedávno bol vo svojom regióne, kde došlo k záplavám. Ja som veľmi ťažko vysvetloval obyvateľom, že Európa e, míňa miliardy na neužitočné projekty, keď e, tam by stačilo niekoľko miliónov, aby E, konkrétne šlo Janov. V Janove bolo úplne, úplne zabránené záplavám. To je mesto, ktoré má e, vodohospodársky systém, ale ten systém je menej efektívny než v 15. storočí kvôli e, šetreniu, ktoré vláda realizuje. Takže ja sa chcem spýtať, čo sa udialo napríklad v roku 2013 v rámci TENTY, tak niektoré z tých projektov mali byť vyškrtnuté, pretože oslabili, dajme tomu, povodia niektorých riek, alebo tá teda bezpečnosť povodí. A E, to spôsobilo e, veľké záplavy aj v Taliansku, ale predtým aj v Británii, e, v Nemecku, Českej republike. Čiže pýtam sa, či zamýšľate analyzovať pred tým, než začnú konania o TNT na tieto veľké, veľké, na, na, na veľké projekty. Napríklad turínsky projekt, to je jeden z najväčších projektov, to je 150 miliónový projekt, pardon, 150 miliónov eur na každý kilometr tohto koridora. Nemala by komisia tieto projekty prehodnotiť? Záplavy sú extrémne a nešťastné okolnosti. Ja vám môžem povedať, že, že aj v mojej krajine sa tieto prírodné pohromy vyskytujú v obrovskej magnitúde, ale to, čo vnímame, tak to je, to, my, my to vidíme tak, že nie je len o problém tej krajiny, kde k tej záplave dojde, ale je to vlastne výzva pre celé povode, pre celý vodný systém, pretože niekde tá voda e, musí preraziť, e, ak je niečo v neporiadku, pretože sa hromadí a v celej trase e, vlastne naberá na sile, takže je to veľká výzva. E, verím tomu, že v rámci TENTY, osobitne v CEF, už sú stanovené priority a niektoré projekty to už riešia tak, aby sa vyhlo záplavám budúcnosti. Ja som si istá, že v tejto veci alebo v tejto oblasti môžeme robiť viac. E, budem k tomu vítať ďalšiu diskusiu, ale v tejto chvíli ťažko môžem prislúbiť niečo konkrétne, okrem toho, čo bolo dohodnuté Eh, a schválené parlamentom, ale všetko toto je život, my nemôžeme eh, prijať niečo, čo sme schválili pred rokmi a uplatniť to, pretože život eh, vyvoláva tú potrebu hľadať ďalšie riešenia a situácia sa mení. Takže ja vítam ďalšiu diskusiu k tejto otázke a dúfam, že to, čo bolo doteraz schválené, tak sa bude realizovať a ja dúfam, že nové opatrenia spolu s tými starými situáciu zlepšia alebo vyriešia. Takže to bola, myslím, z vašej strany jediná otázka. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Predsedajúci ďalš, ďalším rečníkom je Stavros, pardon, Davor Škrlec. E, ďakujem veľmi pekne. Mm, verejné zdravotníctvo, teda politika verejného zdravotníctva a dopravná politika sú prepojené, hoci e, na počiatku to nevyzerá tak, že by to tak malo byť, ale e, konkrétne hluk z dopravy a e, poškodzovanie životného prostredia vedie k permanentnému poškodeniu habitatov a e, tiež k zhoršovaniu zdravia ľudí žijúcich e, pozdĺž koridorov a e, v najnovších dokumentoch sa nezohľadňuje vplyv dopravy na klimatické zmeny. Ide nielen samozrejme o vplyv na klímu, ale aj o poškodzovanie zdravia, zvýšenú incidenciu rakoviny, čo sa preukázalo v nedávnom výskume. Výskum prebehol aj v Švajčiarsku, Rakúsku a Francúzsku, kde sa ukazuje, že až 40 tisíc e, úmrtí možno spojiť jasne s znečistením ovzdušia spôsobený dopravou. A čo e, poviete vy teda na toto jasné, prepojenie, jasné prepojenie medzi dopravou a verejným zdravím a aké konkrétne opatrenia komisia chce podniknúť na to, aby integrovala verejné zdravie do, do dopravnej politiky? Ďakujem pekne za vašu otázku. Myslím, že my poznáme tieto výzvy a moderná spoločnosť priniesla aj ďalšie otázky, ktoré súvisia s modernizáciou a dokonca to súvisí aj so zvýšenou kvalitou nášho každodenného života. Aj vy vo vašej otázky ste spomenuli niektoré z týchto aspektov. Nebudem to opakovať, ale čo teda robíme. Nikdy nerobíme dosť, pretože vždy, keď hovoríme o tom, čo môžeme robiť pre ľudí, nikdy nemôžeme urobiť dosť. Ale my sa snažíme pochopiť to, čo sa deje. Napríklad pokiaľ ide o železnice, ja viem, že hluk je negatívny v kontexte životného prostredia. Sú nové typy brzd, ktoré toto dokážu znížiť. Ja viem, že to nie je dostačujúce, ale je to aspoň prvý krok smerom k zlepšeniu týchto podmienok, ktoré máme. Myslím, že technológia na tejto oblasti umožní mať aj tichšie stroje, predovšetkým keď hovoríme o iných motoroch spalovacích, pretože budeme mať nové paliva. Aj to môže zlepšiť náš každodenný život a tí, ktorí žijú pri tratiach, tí jednoducho trpia. Myslím, že to sú trpitelia našej spoločnosti. Ako im môžeme pomôcť? Áno, samozrejme, treba viesť sociálny dialog s nimi, aby sme našli správne riešenia. Dôležité je urbárne plánovanie, mestské plánovanie. Ale to zasa pokrýva viaceré portfólia komisárov, takže budeme musieť znovu spolupracovať s kolegami v komisii, aby sme sa vyhli čo možno najviac tej situácii, ktorú ste tu vypopísali. Georg Mayer, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja som heď pred vami. Vítame vás. Vítam vás ako Rakúšan, ako sused. Vítajte u nás vo výbore. Ja som priamy sused, ja som z Grácu a Grác a Leibach nie sú tak vzdialené. A aj otázka s tým súvisí. páči sa mi, že jednoducho sa netvárite, že viete niečo, čo neviete, pretože častokrát to je pri ministroch odborných, ktorí jednoducho sa tvária, že vedia niečo a nevedia, to potom môže byť nebezpečné. Takže moja otázka sa týka balsko adriatického koridoru. Možno, že máte s tým skúsenosť, pretože Rakúsko je už od rozšírenia Európskej únie o východ krajinou číslo 1. Máme tu zaťaženie dopravné a význam takéto osy, takéhoto prepojenia nabral na význame. Máme tu dva projekty, v, e, je to tunel, dva tunely. Budú tieto prvorado podporené, sú kľúčové na vytvorenie tejto osy sever-juh a ja sa teda chcem spýtať, ako vnímate vy tento projekt a budete, bude to priorita pre vás? Thank you for the Ďakujem za vašu otázku. Pokiaľ ide o všetky cestné spojenia, to sú priority už same o seba. Boli odsúhlasené na úrovni CEF a všetko, čo je súčasťou TNT, takže čo urobím? Budem pokračovať tak, ako to bolo započaté a budem to podporovať, ale E, poznám teda tento problém zo slovinského pohľadu. Viem, že sú tu pred nami určité výzvy ohľadne e, dosledovania výstavby týchto plánovaných ciest a je to výzva pre Slovinsko. Nechcem použiť iné slovo, pretože boli tu balíčky 1, 2, 3 a sú to pre nás veľké výzvy, aby sme jednoducho dokončili to, čo bolo v tých balíčkoch 1, 2, 3, 4 uvedené, takže dúfam, že nepríde balíček číslo 5, teraz sa dosť boríme s balíčkom číslo 4. Takže čo urobím? momentálne môžem povedať iba toľko, že sa budem snažiť čo možno najviac e, podporovať priority, ktoré boli odsúhlasené na úrovni CEF a budem sa snažiť urobiť všetko preto, aby tie krajiny, ktoré trpia, aby jednoducho boli odľahčené tým, že tie krajiny, ktoré ešte nesplnili svoje sluby, ich splnili. A pokiaľ ide o tie koridory, ktoré ste spomenuli, uvidíme, ako sa nám to podarí. Dúfam, že možno v spolupráci s vami sa nám podarí to potlačiť trochu ďalej, zatlačiť, aby tie záväzky, ktoré boli slúbené v minulosti, boli skutočne dodržané. Ďakujem. Ďalším rečníkom je Kristín Revo Dallon Bonfua za SND. Ďakujem veľmi pekne. Pani Bulc, po poslednom návrhu rozpočtu rady musia agentúry znížiť počet personálu o 5%, aby znížili výdavky. Pokiaľ ide o štvrtý balíček pre dopravu, tu musí Európska agentúra pre dopravu mm, robiť aj ďalšie povinnosti. Nebude jednoducho v stave plniť ďalšie úlohy, keď bude mať menej ľudí na to a menej peňazí. Pri vypočutí pán Ševčovič sa zaangažoval v tom zmysle, že personál pre túto agentúru sa navýši prostredníctvom doplnenia zo strany národných expertov. Budete sa držať tohto prísľubu? Odzrkadlí sa to navýšením rozpočtu pre túto agentúru a aj v oblasti prerozdelenia finančných zdrojov? Ďakujem pekne za vašu otázku. Pán Ševčovič bude môj šéf, ak to tak môžem povedať, alebo koordinátor, takže asi budem musieť robiť to, čo on slúbil. Na druhej strane uvedomujem si tie výzvy, ktoré tu sú, ktorým čelia agentúry. Ja si myslím, že máme tu dve strany mince pri tejto otázke. Aspoň teda, ako to vnímam, ja dúfam, že sa dostaneme k tomu, čo ste sa pýtali pretože na jednej strane sa pýtate, ako financovať tieto agentúry. Ja si myslím, že už to bolo odsúhlasené, respektíve máme tu dobré príklady z minulosti ohľadne marketingu niektorých služieb agentúr, takže ja by som podporovala agentúry postupovať aj naďalej v tom zmysle, aby hľadali také služby, ktoré môžu ponúkať a predávať rovn- zároveň a takýmto spôsobom spolufinancovať sami seba. To by mohlo byť dobrým modelom pre budúcnosť, ale to neodpovedá na otázku, že ako to bude fungovať, keď budú mať agentúry ešte viac práce. Ja si myslím vo všeobecnosti, vš- pokiaľ ide o administratívy, všetky druhy administratívy v Európe, predovšetkým aspoň v Slovensku, to je tak, budeme musieť znížiť administratívne náklady. Jednoducho sú príliš vysoké pre, takúto, pre také hospodárstvo, ktoré máme, aby to dokázalo absorbovať. Avšak na druhej strane, ak budeme mať viac práce, ak táto práca je legitímna a my tú prácu potrebujeme na to, aby sme plnili európsku agendu, tak ja budem pracovať za tie peniaze, aby sme ich získali, aby sme mali tých zamestnancov potom, aby to bolo vyčlenie pre agentúru, aby táto urobila tú prácu, ktorá je pre nás dôležitá. Ďakujem pekne. Spoločný hospodársky priestor si vyžaduje aj jednotný dopravný priestor. Hovorili ste o jeho zasadení celkom jasne a ste sa k nemu priznali a ja nie som jediná, ktorá teda to tu víta. Avšak potrebujeme viac než slova, viac než nejaké pokusy o komunikáciu. V súčasnosti máme 23 rôznych e, systémov cieľ, MID a tie plány Nemecka v tejto oblasti, tým sa otvára ako keby pandorina skrinka. Zaťažujeme tým občanov a oni nevidia pridanú hodnotu. Treba však povedať, že týmto sa vlastne majú zapchať nejaké diery v rozpočtoch krajín a na to už máme predsa len veľa desiatok daní v oblasti dopravy išli by tieto peniaze skutočne do infraštruktúry. Ak by tomu tak bolo, tak by sme nemali problém pri opravách infraštruktúry a pri rozvíjaní infraštruktúr e, a sietí transeurópskych. Viackrát ste ako účastníčka dopravy zdôraznila vaše skúsenosti, tak teraz konkrétna otázka. Ako chcete týchto 23 rôznych systémov MIT zjednotiť a ako aký máte postoj, pokiaľ ide o jednotný mýtny systém, ktorého zisky by vlastne boli účelovo viazané na rozvoj infraštruktúry a prioritne zacielené predovšetkým na rozvoj transeurópskych sietí. Áno, budem sa snažiť zodpovedať čo možno najstručnejšie. budeme uplatňovať pravidlo to, že používateľ platí alebo znečisťovateľ platí za znečisťovanie. Čo to znamená v týchto systémoch mýt? Takéto systémy sú otázkou členských štátov, nemôžeme im predpísať cenu. Avšak môžeme žiadať, aby dodržiavali konkrétne pravidlá. Ja si myslím, že tieto poplatky by mohli závisieť priamo od výdavkov. Takže to by mohol byť prvý krok. Takže toto je moja vízia, taká dlhodobá. Ak budeme mať takýto systém jednotný, kde všetko bude jednoducho prepojené a že budeme mať jasné pravidlá, kde budeme vidieť, aké sú tu ceny že budú externé ceny do toho začlenené, tak to by bolo dobré. Ale to vidím ako dlhodobú víziu. Rada by som sa uberala týmto smerom, pretože týmto spôsobom by sme z dopravy urobili konkurencieschopný prvok e, v prospech konkurencieschopnosti Európy. Ale momentálne sa s tým ešte nedá počítať. Ja sa budem zasadzovať o to, aby tie poplatky vychádzali z nákladov a aby každá krajina urobila snahu odvrátiť sa od nejakých diskriminatórnych úmyslov. Teraz zostane slovo pán Zíze za ECR. Ďakujem. Pred pár rokmi, keď sme tu v Európskom parlamente hovorili o TNT a o Connecting Europe Facility, tak mali sme tu aj výstavu, e, kde sa hovorilo o tom, že by Eurázia mohla spolupracovať bolo tu viacero projektov, ktoré tu boli spomenuté, aj opokiaľ ide o e, rozšírenie kolejníc z Ruska cez Slovensko do Viedne v niektorých členských štátoch sa vyčlenili niektoré zdroje, aby sa tento projekt preskúmal, ale aké je vaše stanovisko, pokiaľ ide o, o možnosť, že by predlženie týchto špeciálnych kolaníc z Ruska do Európy mohli byť financované teda z financií Európskej únie. Ja vidím, že to je zaujímavá téma, budem veľmi pragmatická, pokiaľ ide široko kolajnú uh, trať, ale priority sú pre nás stanovené na úrovni toho programu, ktorý bol odsúhlasený v CEF. Ja by som chcel po, chcela povedať následovne. Ak chceme mať túto základnú štruktúru ako úspech, tak to musí byť uplatnené vo všetkých krajinách. Musíme nájsť spôsoby, ako budeme financovať a spolupracovať, či už na úrovni bilaterálnych dohôd, to znamená Európa a iné krajiny, v tom zmysle, aby sme integrovali našu sieť v tomto globálnom systéme, či už tratí ciest, a tak ďalej. Napríklad pred dvomi dňami pri raňajkách som čítala článok ohľadne e, trate medzi Čínou a Európou že by to mohlo byť skutočne prospešné. Tak to sú pre mňa zaujímavé projekty, pretože 25% je to síce drahšie, je to drahšie 25% ako napríklad cestovanie loďov, ale trvá to iba mesiac a nie dva mesiace. Takže je to skutočne atraktívne pre produkty, ktoré majú veľkú hodnotu. To znamená, ako keby železničná doprava začala konkurovať iným spôsobom prepravy z globálneho hľadiska. Takže musíme to zvážiť, musíme e, sa snažiť nájsť dobré riešenia, pokiaľ ide o možnosti spolufinancovania, ale ja si nemyslím, že by sme to na úrovni Európskej únie mali prevziať a to vyfinancovať celé. Ďakujem pekne, teraz zostane slovo Jens Nielsen za SND. Ďakujem pekne, tu som. Vidíte ma? Áno, ja sa teda vrátim k tej otázke, ktorá tu už síce už odznela. Uh, aby sme dostali jasnejšiu odpoveď, ide tu cest, o cestnú dopravu. Potrebujeme ďalšie pravidla ohľadne kvality. Takže čo vieme o sociálnych pravidlách, o sociálnych právach? To nám jednoducho nepostačuje do posiaľ, to vieme veľmi dobre. Napríklad pokiaľ ide o tie zákonom prikázané oddychové pauzy pre šoférov. A budete v tejto oblasti aktívna, alebo budete aj v týchto oblastiach bojovať proti sociálnemu dumpingu? Teda aké konkrétne opatrenia urobíte v tom zmysle, aby napríklad nelegálna doprava pri špedíciách alebo pokiaľ ide o kabotáž, aby ste v tejto oblasti postúpili smerom k riešeniu, aby tu nebol takýto nezdravý, takáto nezdravá konkurencia medzi jednotlivými členskými štátmi. Very serious uh, challenges. Veľmi vážne výzvy. Dovolte mi teda zodpovedať uh, tie hlavné prvky vašej otázky, pokiaľ ide o konkurenciu. Komisia bude vždy bojovať za férový, férovú konkurenciu a hospodárskú súťaž. Vždy sú tu snahy obísť tieto pravidla, takže čo môžeme my urobiť? Na úrovni členských štátov sa dá urobiť veľa. Napríklad pokiaľ ide o výmenu informácií, pokiaľ ide o spoluprácu. Toto sú kľúčové prvky a chceme ich podporovať a teda viac ako doteraz. Takisto ste hovorili o dumpingu. To je podobné. Ako môžeme zabrániť týmto tabulkovým firmám, ktoré sa registrujú E, v zahraničí. To je ťažké, ale apelujeme aj na určitú osvetu, výmena informácií a vypátranie takýchto podnikov. To môže byť jeden z tých prvých krokov riešenia tejto problematiky. Pokiaľ ide otázku kabotáže, to je jednoducho niečo, čo súvisí so zelenou agendou. Takže to je tiež niečo, čo my chceme zaviesť do tohto jednotného systému dopravného v Európe. Ja si myslím, že musíme nájsť takú možnosť, aby jednoducho nákladné autá e, chodili vždy plné. Nemá zmysel, aby chodili prázdne, ale zasa budeme sa musieť to snažiť riešiť spoločne. Momentálne E, e, e, auta nákladná majú tri jazdy predtým, než sa vrátia domov. Musíme jednoducho sa snažiť tak, hľadať také riešenia, ktoré budú v prospech nákladnej dopravy v tom zmysle, aby sme v tejto oblasti boli ešte viac konkurencieschopní, aby to zároveň bolo aj v súlade so zelenou agendou. Málo víziev sa spája do jednej veľkej výzvy a musíme nájsť preto riešenie. Ďakujem pekne, Andor Deli za EPP. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Vážená pani Bulc, vo vašich úvodných slovách ste zdôrazňovali význam koridorov TNT, týchto transeurópskych sietí v Európe. Ja si myslím, že tieto koridory môžu byť tým dôležitým prepojením medzi východnou a západnou Európou. Máme tu takisto aj Dunajsk, podunajskú stratégiu, takže táto je napríklad zacielená na zlepšenie mobility, pokiaľ ide o riečnú dopravu, ale pokiaľ ide o riečne prepojenia, tieto jednoducho sa nekončia na hraniciach krajín, dokonca idú aj do takých krajín ako Moldavsko, Ukrajina, Srbsko, Takže nekončí na externých hraniciach Európskej únie. Ako teda chcete zabezpečiť, aby nečlenové Európskej únie, ale teda krajiny, ktoré, cez ktoré takisto tečie Dunaj, aby tieto krajiny dostali finančné prostriedky v tom zmysle, aby rozvíjali v kontexte paneurópskeho rozvoja práve tieto riečne toky a riečnú dopravu. A vy, budem vychádzať z toho, že aj vy pochádzate zo Slovenska, Aké sú tu ďalšie možnosti rozvoja riečnej dopravy, napríklad v tej oblasti, kde, z ktorej pochádzate vy? Napríklad na tých riekach, ktoré sú splavné vo vašej krajine. As far as, uh... Čo sa týka dôležitosti týchto koridorov, na ktoré ste poukázali, samozrejme, že je táto dôležitosť vysoká. Vnútrozemské toky sú súčasťou širšej siete, takže treba uh, na to hľadieť v súlade s tým, čo sa doplňa s čím. Chcem sa pozrieť na veci zo systémového hľadiska, aby som videla, čo s čím súvisí. Áno, vy ste poukázali na to, že rieka Dunaj preteká cez mnohé krajiny a že sú mnohé súvislosti, ktoré treba zohľadniť pri projektoch s Dunajom. Ja by som vyzvala všetkých aktérov projektu trasy, o ktorej hovoríme, ako by sa chceli zapojiť, ako by chceli kofinancovať, spolufinancovať. Nie, aby Európa všetko financovala z kohezných fondov alebo z iných fondov. Nie sú aj členské štáty, ktoré majú fondy a finančné prostriedky na zlepšenie vnútroštátnych vodných tokov. Potrebujeme posadiť okolo stola, tak povediať, aj krajiny, o ktorých ste hovorili Srbsko, Moldavsko a ďalšie krajiny. Krajiny, ktoré sú na pobreží Čierneho mora, takže si myslím, že môže ísť o kombináciu zahraničných investícií, inovačných finančných nástrojov. Podľa mňa potom by sme dospeli k dobrej dohode, ale plne s vami súhlasím, že to treba robiť vedno a že je to dôležitý prvok celkovej dopravnej európskej siete. Dominik Rike za ALDE, máte slovo. Vážená pani eh, kandidátka na komisárku, viete, že smernica o vysielaní pracovníkov je skutočne závažná, pretože podporuje slobodu pohybu, ale je tu mnoho druhotných negatívnych znakov. Doprava znamená, že títo e, pracovníci nie sú vysielaní, sú jednoducho premiestnení a to naozaj je čosi iné. A toho sa týka aj moja prvá otázka. Mali by sme sa snažiť špecificky zrevidovať smernicu o vysielaní pracovníkov pre sektor dopravy, pre rezort dopravy, pretože zatiaľ nám legislatíva nevyriešila problém. A druhá otázka, mohli by ste nám poskytnúť viac podrobností, ako ste to urobili doteraz, o tom, ako by ste chceli liberalizovať kabotáž v cestnej doprave? Celkom liberalizovať? A takisto sa chcem spýtať, či, agent, či by mala existovať agentúra pre cestnú dopravu v Európe, celoeurópska, alebo či mala byť byť cestná doprava súčasťou inej agentúry s viacerými modalitami. Ďakujem pekne za otázku, hovorí pani eh, Violeta Bulc. Áno, ja by som podporila podporila vašu myšlienku, ktorú ste už navrhli v rámci vašej otázky. Ja by som chcela si rozanalizovať veci, ja som chcela vedieť, aké sú faktory, ktoré vyvoláva smernica o vysielaní pracovníkov a ako treba nastaviť podmienky. Ku kabotáži, eh, teda prepravcov, ktorí nie sú eh, štátnymi príslušníkmi daného štátu, neviem, či to je vhodné, či treba neustále revidovať našu legislatívu, pravidlá, ktoré nastavíme, ale ak je osoch v tom, že ak by to bolo lepšie, keby sme to zmenili, samozrejme, že podporujem túto e, oblasť. Čo sa týka celoevropskej agentúry, či Čím viac hovoríme o výzvach a príležitostiach v cestnej preprave, tým viac si kladieme otázku, prečo to je jediná oblasť, ktorá nemá agent agentúru. Mali by sme ju teda založiť? Máme mať štvrtú dopravnú agentúru, aby aj cestné prepravné prostriedky mali svoju agentúru. Samozrejme, že je to lákavá myšlienka, ale by som chcela trošku možno odstup zaujať od toho, čo by sa mohlo zdať zrejme. Páči sa mi tá myšlienka, s ktorou ste prišli vy, že by sme možno mohli využiť agentúry, ktoré už existujú na to, aby sa vykonali aj alebo aby mali pridelenú aj prácu, ktorú treba vykonať v oblasti cestnej dopravy. Toľko z mojej strany. Ďalším rečníkom je Massimiliano ehm, Salini z EPP. Dobrý večer. Gratulujem vám, blahoželám vám, želám vám veľa šťastia. Chcem sa spýtať na veľmi konkrétne dve otázky, skratučko, IRTMS a e, železničná agentúra ERTMS vznikla, aby sa zjednotil európsky systém. Sú tu ešte ďalšie otázky, ktoré súvisia s interoperabilitou, ale aj technická otázka technické špecifikácie, ktoré treba preštudovať a určiť, ako majú vyzerať a potom aplikovať v praxi. Ako vy prispiete k tomu, aby sme dospeli k stabilite v tomto vývoji? Iba Európska agentúra pre železnice, a teraz to bude veľmi priama otázka, až taká možno nejapná, sú tu pravomoci, ktoré autorizujú použitie prístrojov, ktoré majú na palube tieto dopravné prostriedky. Má to súvisieť s agentúrou a to je skôr patriotická otázka, ktorá sa týka Talianska a konkrétnej rieky, ktorá je súvisí s budúcnosťou Talianska. Mohli by ste nám pomôcť prekonať prekážky, ktoré nám doteraz nedovoľovali využiť vnútrozemské vodné toky tak, aby to bolo dobre pre našu krajinu. Ďakujem. Ďakujem pekne za otázku. Uvidíme, ako sa mi podarí odpovedať na ňu. Predovšetkým e, železničná agentúra. Myslím si, že tá hrala veľmi dôležitú úlohu. Zohrala ju už doteraz, zohrávajú. ju a myslím si, že naozaj by sme mali mať unifikovaný systém železničnej prepravy, ale potrebujeme ešte oveľa viac. Potrebujeme viaceré špecifikácie vybavenia, ale nie aj k otázke cross-connectivity, ale takisto treba sa vysporiadať s otázkou prepojenia medzi miestnymi železničnými systémami a hlavnými kľúčovými železničnými trasami. Preto si myslím, že tu ide aj o. Teraz neviem, čo som chcela povedať, ale chcela som niečo povedať. Mala som to na mysli. A už viem. Agentúra pomáha vypracovať aj také špecifikácie, ktoré pomáhajú tomu, aby informácie o premávke hladko plynuli a boli včasné. Toto je vlastne niečo, čo podporuje, čo nesie to, čo sa deje a Takisto to súvisí s bezpečnosťou. Podporuje to aj otázku bezpečnosti. Treba preštudovať, ktoré ďalšie prvky sú súčasťou otázky bezpečnosti, ktoré môžu navodiť bezpečnosť a čo v tom môžu urobiť agentúry. Toľko z mojej strany. Prepačte, vypršal mi čas, odpoviem neskôr. Boguslav Liberacký je ďalším ročníkom, ročníkom za socialistov a demokratov. Dobrý deň, pani kandidátka na komisárku. Dovolte, aby som hovoril o kompenzácii pre polnohospodárov priemysel, ale nepočujeme nič o kompenzácii pre dopravné firmy. Milióny tón nákladu, ktoré sa prepravujú, je len o niekoľko menej ako milióny, ktoré sa dajú vyjadriť vo finančných termínoch. Vážená pani Bulc, vy budete európskou ministerkou dopravy. Čo to bude znamenať? Ako by ste obhajovali alebo ochraňovali záujmy európskych dopravných firiem v globálnom svete? A ďalšia otázka. Je tu istý sen. Sen o stabilizácii právneho a fiškálneho daňového prostredia pre daňové, pre, prepačte, dopravné firmy. Ospravedlňuje sa tlmočník. Toľko, je moje, toľko z mojej strany, ale ešte sa chcem spýtať, ako, ako budú vyzerať vaše odporúčania. Doteraz ste, sa mi veľmi páčilo, čo ste povedali, pani. Ďakujem vám. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade chcem povedať, že je to tragické, čo sa stalo kvôli ruskému embargu. To sa ťažko dalo predvídať. To sa nedá naplánovať, ale stalo sa to. Verím, že to nie je súčasť oblasti, za ktorú budem zodpovedná. Nie je to súčasťou mojich právomocí, ale netreba to ignorovať. Hovoriť sa o tom bude. Napriek tomu treba ešte urobiť veľa vecí, okrem tých, čo sa už urobili. A urobilo sa už toho tiež dosť. Vy ste však otvorili ďalšiu otázku. Ako európska doprava sa má preukázať, ako sa má dostať na globálny celosvetový trh a ako si máme hájiť svoje európske záujmy na tomto globálnom trhu. Jedna vec je, že Európa musí byť otvorená. Ak ste hráčom v globálnom prostredí, musíte byť otvorení. A ak treba bojovať, tak ja budem bojovať. Budem bojovať za férovosť, budem bojovať za vzťahy, ktoré sú na rovnakej úrovni, každý e, rovnako, podľa rovnakých pravidiel. E, Stojí pred vami obhajkyňa európskych práv. A vidím oblasti, kde takéto veci budú potrebné v obchodovaní s prepravnými prostriedkami vzdušnými v sektore letectva. Na to treba zareagovať. Aj v Európe nemôžeme jednoducho len hovoriť stále nie tejto oblasti. To je vec, ktorá na nás čaká, aby sme ju vyriešili. Ale takisto treba vyriešiť iné oblasti dopravy, ale odpovede áno, budem bojovať za Európanov. Ďakujem za slovo, pán predseda. Hovorí Marie-Christine Arnatu. Budete sledovať liberalizáciu vo všetkých sektoroch, vo všetkých rozličných dopravných sektoroch? Budete rokovať s rôznymi inštitúciami o štvrtom železničnom balíčku a potvrdzujete, že budete pracovať v smere konkurencie schopnosti železničnej dopravy tohto spôsobu prepravy tejto modality, pretože nedostatok konkurencieschopnosti pri železniciach vedie k zníženiu kvality prepravy. Ja tu zastupujem Francúzsko, nebudem nič hovoriť o kvalite francúzských e, železníc. E, myslím si, že sme na prvom mieste, čo sa týka vysokorýchlostných vlakov a takisto máme vysokú bezpečnosť vlakov. Vo Francúzsku máme veľmi dobré usmernenia. Vypočujete si hlasy miliónov európskych občanov, miliónov Francúzov, ktorí minulý rok v máji odsúdili, odmietli liberalizáciu, odsúdili tento ultratechnokratický princíp ktorý často je postojom Európskej komisie, pričasto bol postojom Európskej komisie. Myslíte si, že liberalizácia železníc e, môže viesť k zníženiu kvality a k zníženiu bezpečnosti pre do pasažierov? Ďakujem za odpoveď. Ďakujem vám za otázku. Štvrtý železničný balíček, predovšetkým treba povedať, že nie je len o liberalizácii. My to vidíme tak, že súvisí aj s bezpečnosťou, interoperabilitou, transparentnosťou. A keď hovoríme o podnikateľskej stránke celej veci, ja som už povedala, že jednotlivé krajiny nebudú mať jednotný prístup k tejto veci. Toho som si vedoma. Musíme však etablovať istý spoločný rámec, istú spoločnú pôdu a ja budem bojovať za veľmi dôležitý prvý krok a to je transparentné účtovníctvo. V knihách, účtovných knihách musí byť vidno, ako sa náklady rozmiestňujú miestňujú a čo, čo súvisí s čím a musí byť jasné, že jeden spôsob prepravy nesubvencuje iný spôsob prepravy, inú oblasť v preprave. Takže to musí byť transparentné, jasné. A treba zabezpečiť, aby sa to jednotlivé prvky vzájomne nepodporovali subvencovaním. Tu ne, nejde o liberalizáciu ako takú, ide tu aj o transparentnosť. Ide tu aj o to, že sa sústredíme na to, či sú náklady obhajiteľné, či náklady sú jasne viditeľné, na čo sa všetko, na čo sa jednotlivé veci minuli. A čo sa týka vrstvy riadenia, tá tiež musí byť zefektívnená, čiže ide tu o lepšiu službu, o transparentnosť a o lepšiu službu verejnosti, čiže v, na, v konečnom dôsledku pôjde o bezpečnosť za pasažierov. Slovo má ďalšia rečnička, Jules Evans. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Niekoľkokrát ste spomenuli potrebu podstatných investícií do dopravy a čo sa týka hospodárstva, cestovného ruchu, klimatických zmien a bezpečnosti a ďalších vecí. Všetky vyvolávajú investície. Hovoríme tu o nástroji CEF, Connecting Europe Facility ktorý súvisí, súvisí s európskou dopravou, ale treba investovať aj do oblastí, ktoré majú špecifické regionálne charakteristiky. A k tomu ste tiež sa vyjadrili predtým, napríklad pobrežné oblasti. E, ja zastupujem Wales, ktorý je hornatý, e, ktorý potrebuje zlepšiť prepojenia dopravné a pretože sme aj zároveň ekologicky citlivou oblasťou, možno tu bude veľmi e, náročné finančne posunúť dopravu na vyššiu úroveň. Ako zabezpečíte, že aj takéto špecifické oblasti nebudú zabudnuté? Toto je veľmi dôležitá otázka. Európska únia sa s ňou pokúšala vysporiadať s týmito regionálnymi potrebami. Viete, že máme tri fondy a každý z nich je veľmi dôležitý pre infraštruktúru, Najdôležitejší je tu kohezný fond. V krajine, odkiaľ pochádzam, je napríklad kohezný fond primárnym zdrojom investícií. A myslím si, že potrebujeme perspektívu súm, ktoré budú e, dostupné pre infraštruktúrne projekty. Samozrejme projekty, ktoré budú ekologické. A sú tu aj iné reštrikcie týchto investičných projektov, ktoré treba zohľadniť je tu nový mechanizmus inovácií, ktorý treba zapracovať, aby sa takisto prihliadalo na regionálne potreby. A členské štáty by tiež mali hľadať príslušné sumy, ktoré by sa mohli investovať. Napríklad v Slovensku sa o tom veľa hovorí. Napríklad by sme sa mohli vrátiť aj k tomu, čo som hovorila predtým, že som čítala vo Financial Times, že niektorí operátori európskych železníc už teraz vyzývajú penzíne fondy, dôchodkové fondy, aby sa zúčastňovali na financovaní železníc. Takže ja mm, nebudem inovatívnejšia ako to, čo už sa deje v praxi. Toto napríklad. Ale aj tak musíme hľadať neustále nové inovačné mechanizmy a vymieňať si to, čo sa v praxi osvedčilo, tie praktiky. A možno, že to, čo v jednom regióne dobre funguje, bude fungovať dobre aj v druhom. Určite potrebujeme veľa dobrých nápadov a námetov v tejto oblasti. Slovo má Tania González Peňas. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážená pani kandidátka, chcela by som e, sa vás pýtať to, čo som sa pýtala aj pána Ševčoviča. Ja očakávam, že mi odpoviete konkrétnejšie, pretože on mi veľmi presne neodpovedal. Európska stratégia 2020 sa snaží vytvoriť podmienky pre rast, inteligentný, udržateľný a integrujúci. Napriek tomu vidíme, že napríklad v politike pre dopravu sa čoraz viac e, stavia na e, nadmernej koncentrácii, využívaní zdrojov, a e, kladia sa za, kladú sa záujmy e, investorov a výrobcov nad záujmy občanov. A toto vidno napríklad e, na tom, ako sa množia letiska bez lietadiel a diálnice bez aut, pričom sa hovorí o napríklad aj rýchlych vlákoch, ktoré sú nedostupné cenou lístku pre väčšinu občanov a o možnom Eh, natiahnuť diaľnice pozdĺž eh, pobrežia, čo by zničilo eh, tieto pobrežné oblasti. A ja sa, chc- ja sa chcem spýtať, ako, vás, ako, nás vieme, ako nás viete ubezpečiť, ubezpečiť o tom, že politiky v oblasti dopravy budú navrhnuté tak, aby zohľadnili aj záujmy občanov a aby zohľadnili aj dopad, ktorý doprava má na blaho občanov a participáciu a tak ďalej. A nielen záujmy investorov a súkromné záujmy výrobcov a tak ďalej. I share your concerns. Um, but I... Ja uh, verím tomu, že tie agendy, ktoré uh, parlament potvrdil, Tak ja, navrhu, ja sa domnievam, že všetko bolo zvážené a ja samozrejme chápem, čo hovoríte a rozumiem tomu, že sú tu určité dodatočné výzvy. Ako ste povedali, ľudia, občania. Ja som presvedčená, bola som presvedčená, na základe svojej prípravy na toto, na toto vypočutie, že všetky investície do infraštruktúry, ktoré vychádzajú z tohto väčšieho celkového programu, ktorý sa snaží e, značiť, e, ktorý sa značí, znamená priniesť nejaký prospech pre Európu ako takú, tak to neznamená prínos len pre firmy, ale, ale že e, z celkového hľadiska je to, je to v prospech pasažierov. A všetko, čo my vlastne robíme, tak robíme aj s ohľadom na životné prostredie. Ono to možno tak stále nevyzerá, ale ja keď som začala skúmať všetky projekty, ktoré za uplynulých 10 rokov boli realizované, eh, z technickej stránky, organizačnej stránky, eh, z hľadiska podnikateľského modelu, tak eh, tieto všetky projekty prihľadali aj na životné prostredie. Išli tým zeleným smerom a Otázka, či sa to všetkým podarilo e, rovnako dobre dosiahnuť, odpovede asi nie, pretože za každým projektom sú ľudia a ja si myslím, že teraz máme šancu to zlepšiť, ale celkovo sa domnievam, že ideme správnym smerom. Myslím, že sa nám darí e, dosahovať ciele, ktoré nikto na svete nedosahuje v takejto miere a e, ja dúfam, že sa to dostane teda aj na môj program. Chceli by sme toto práve exportovať. Ja chcem exportovať tieto, tieto myšlienky, tieto koncepcie, pretože len ak sa nám ich podarí, podarí vyviesť, tak vlastne len vtedy e, ich e, len vtedy budú naj, e, najužitočnejšie. Európa nie je izolovaný ostrov. Ďalším rečníkom je Matthijs van Miltenburg. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám otázku týkajúcu sa záležitosti. Ja budem hovoriť o uh, budem, budem hovoriť po holandsky o uh, veciach týkajúcich sa uh, oddychových časov v doprave. Ja s, teraz uh, prejdem do holandštiny, hovorí rečník. Hovorí rečník uh, na to, aby sa za, zaručila hospodárska súťaž v dopravnom sektore, je potrebné, aby, e, re, aby regulácia v jednotlivých členských štátoch nebola príliš odlišná v tejto oblasti, pretože v uplynulých mesiacoch sa ukázalo, že takéto rozdiely existujú a to sa týka osobitne e, časov e, riadenia a oddychu pre vodičov. Napríklad v, vo Francúzsku kabíne, e, teda oddych v kabíne nie je braný ako e, na, naozajstný oddych a hrozí tým vodičom nielen 30 tisícová pokuta, ale okrem toho možno ešte niekedy v niektorých prípadoch aj ročné väzenie. Toto platí v niektorých e, teda toto platí konkrétne vo Francúzsku, v niektorých iných krajinách je zase e, oddychovanie v kabine povolené. Čiže ja sa chcem spýtať vás ako e, budúcej, prípadnej budúcej komisárky, či sa budete snažiť zaviesť jednotnú legislatívu a reguláciu, alebo aspoň e, komunikovať v tejto oblasti tak, aby vznikli jednotné pravidla. Ďakujem. Ja som o tejto výzve informovaná a jediné, čo vám teraz viem povedať, e, vzhľadom k tomu, že skutočne neviem, ako toto vzniklo, takže budem musieť v prvom rade získať viac informácií o tom, ako Francúzsko a Belgicko vlastne sa dostali vôbec k tomu, že začali e, zavádzať takto pravidlá, to je, prvé, e, to je prvá vec skutočne neviem odpovedať priamo na túto otázku. Ja viem, že to, viem, že to problém, ktorý existuje, ale potrebujem najprv pochopiť, ako sme sa do tejto situácie dostali. Ja to e, predbežne vnímam tak, že všetci sme sa dohodli na určitých základných spoločných pravidlách. Aké tie e, pravidlá budú v budúcnosti, uvidíme. Skutočne treba počkať na to, aké budú potreby, čo dokážeme zabezpečiť a ja na základe toho budem konať. Ale v tejto chvíli viem e, povedať len to, že o tejto výzve, o tomto probléme viem, ale neviem dosť, o, dosť na to, aby som vám teraz vedela poskytnúť nejaké konkrétne riešenie. Mrzí ma to. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je Robert Zíle. Ďakujem veľmi pekne. E, um, Michael, pán, pani Violeta, ja skutočne chápem ten váš princíp reciprocity, ktorý treba uplatňovať uh, voči krajinám, kde uh, dopravná politika vedie k diskriminácii, ale aké je vaše stanovisko k platbám za prelety nad e, Sibirskou oblasťou, ktoré, ktoré toto už platí niekoľko rokov a uh, teraz sa pri tej, ruske, pri tej ukrajinsko-ruskej kríze tá situácia ešte zhoršila a niektorí v podstate hovoria o úplnom uzavretí sírskeho mm, vzdušného priestoru pre naše prelety a myslíte si, že je čas zmeniť legislatívu Európskej únii, smernicu alebo nariadenie, alebo čo už to je, tak, aby komisia získala právo reagovať recipročne v prípade, že povedzme Rusko e, neprestane brať poplatky za prelety a e, e, keď neprestane vlastne dotovať, dotovať Aeroflot. Ja súhlasím s tým, že prelety, tá poplatky za prelety nad Sibírskou oblasťou sú nelegálne. Nie, samo, nie, nie lety samotné, to som sa zle vyjadrila, hovorí rečnička. Uh, samotné lety nie sú nelegálne. Ale ja by som bola veľmi opatrná eh, v tejto naozaj veľmi napätej politickej situácii s Ruskom, aby sme túto vec eh, dali na stôl ako vec, ktoré nemeníme ustúpiť. Ja si myslím, vždy keď, sa, vždy keď sa rozprávam s kolegami z Ruska, tak samozrejme táto téma tam vždy je. Ale ja, ak tomu rozumiem správne, tak hm, Rusko prislúbilo, že sa tohto vzdá, keď vstúpi do VTO. A ja viem, že to je neustála výzva, ktorú riešia mnohí, mnohí moji kolegovia, snažia sa tento problém nejakým spôsobom dostať zo stola preč. E, či sa mi to podarí, neviem, ale určite sa budem snažiť urobiť to najlepšie, čo budem vedieť. A dúfam, že kolegovia mi dajú niečo do rúk, aby som mohla v podstate obchodovať a mohla to za niečo vymeniť. Takže naozaj je to veľmi, veľmi problematická záležitosť. A veľmi ťažko sa teraz e, tlačí Rusko do niečoho, čo nechce urobiť. E, a budem sa ešte musieť snažiť vzdelávať a zistiť, ako to dosiahnuť, aké nástroje využiť. Ale môžem vám prislúbiť, že všetku snahu budem venovať tomu, aby, som, aby sa tento problém vyriešil. A ak teda ma zvolíte, tak eh, ja a môj môj tím dúfam, že budeme schopní eh, túto vec vyriešiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je eh, Milto Skurko za, SND, za SAD. <laughs> Ďakujem veľmi pekne. Ja vám želám veľa šťastia vám aj Eh, celému výboru. Ja mám jednu otázku, ako by ste zhodnotili európsky železničný systém, aké očakávania ďalej máte od štvrtého železničného balíčka a nad rámec tohto balíčka, čo ešte potrebuje eh, Európa na to, aby zlepšila systém železničnej dopravy. Ako už sme spomenuli, eh, štvrtý železničný balíček je veľmi dôležitý a ja nechcem, nechcem piaty, takže bojujeme za štvrtý, dúfame, že sa aspoň ten dostane do praxe. E, tu je veľmi dôležité, aby z technickej stránky prebehlo to riešenie správne a to osobitne preto, lebo e, to bude znamenať e, obrovskú zmenu v rámci toho refitu, teda všetky tie tisíce rôznych kusov legislatívy a pravidel, to treba, tie treba zjednodušiť, zjednotiť tak, aby boli čitateľnejšie pre konečného používateľa. Ja by som chcela, aby sme prispali, prispeli k tejto hladko poprepájanej transportnej sieti v Európe aj v tomto balíčku. Na no z podnikateľského hľadiska v dlhodobom, v, dlhodobom, v dlhodobom horizonte je to cesta, na ktorú sme nastúpili. Máme jasný cieľ, máme jasnú víziu, chceme teda ten, eh, tú hladko pospájanú európsku dopravnú sieť, ktorá bude efektívna z hľadiska nákladov a ktorá nebude bremenom, ale bude po európskym firmám dosahovať konkurenčnú výhodu. Taká je moja vízia, to je teda dlhá cesta, a nehovorím, že sa to podarí zo dňa na deň. A všetky tie prvky, ktoré už sú riešené aj v tej podnikateľskej, aj v tej technickej sekcii, tak e, budú sa podnikať malé kroky k tomu, aby sme ich všetky naplnili. No a e, časom to bude dobrý balík, bude to reálny balík a budú, budú rôzne elementy prispievať k tomu, aby tá sieť bola skutočne hladko poprepájaná. Ďalšia veľmi dôležitá vec je interoperabilita, intermodalita. To je vec, ktorá prinesie nielen lepšiu implementáciu tých záväzkov v oblasti ekológie, ale zároveň zlepší život pre cestujúcich a to, a to naozaj zásadne a znateľne. No a ďalšia vec, ktorú chceme týmto výrazne zlepšiť, je podnikateľské prostredie, v ktorom <laughs> už som troška unavená, moja angličtina mi zlyháva, hovorí rečnička, za čo sa ospravedlňujem, ale ja to vidím takto, teda z hľadiska vízie ide podľa mňa o dobrý smer. Treba sa održať. Dúfam, že s pomocou parlamentu vás kolegov sa nám podarí e, aj vo vzťahu s radou dosiahnuť úspech. A dúfam, že tento štvrtý balík pre železničnú dopravu sa podarí preniesť do reality a že to bude znamenať veľký prínos. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej Elžbieta Lukačevská za EPP. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja tu chcem privítať e, dezignovanú komisárku Violetu Bulc. Ja sa chcem spýtať, ako hodnotíte situáciu v kabotáži a čo budete robiť e, preto, aby sa rozvinul potenciál v tomto sektore, inými slovami, ako zvýšite efektivitu a ako budete sledovať, či sa uplatňujú pravidlá v praxi. A ďalej, domnievate sa, že Európska komisia by mala podporovať tých operátorov, ktorí prišli o peniaze kvôli embargu, ktoré uvalila ruská strana. No, domnievam sa, že kabotáž je dobrý prístup a to v prvom rade k tomu, ako optimalizovať eh, premávku, pardon, dopravnú kapacitu a prepravnú kapacitu, ktorú máme k dispozícii na jednej strane a na druhej strane je to drobný príspevok k ekologickej agende Európy. Takže áno, ja podporujem REFIT v tejto oblasti. A ja som pracovala v logistike, nie priamo, ale klienti, pre ktorých som pracovala, mm, poskytovali logistické služby, respektíve záviseli od logistických služieb. A viem, že e, naša najväčšia motivácia, nie je strach, ale motivácia bola e, nikdy nenechať ani jednu trasu prázdnu. Čiže my sme e, sa snažili spolu s, ďalš- s inými firmami vyplniť, dajme tomu, v, v tom danom prípade išlo nákladné vozidlá, vyťažiť ich. A toto je treba podporiť na európskej úrovni, teda vytvoriť podmienky na to, aby sa to mohlo diať. A čo je ďalší krok? Ďalší krok je e, prímeť k, k diskusii tých, ktorí by to mohli využívať, rozvinúť diskusiu a E, nenastáva legislatívu nejakým spôsobom len preto, aby nejaká legislatíva bola, ale preto, aby bola užitočná pre, pre používateľov. A toto je môj postoj k celému tomuto problému, k celej tejto záležitosti. Teda podporo, podpora nových služieb, nových koncepcií, ktoré vznikajú, lebo ide v podstate o koncepciu, nov, novú myšlienku. A e, ja dúfam, že e, sa nám podarí aj v doprave posunúť vpred, hľadať nové príležitosti, nerobiť len, alebo nezlepšovať len to, čo už máme, ale ale e, na nové potreby a nové e, podmienky vytvárať e, nové nápady, nové riešenia, ktoré budú podporovať rozvoj tej jednotnej dopravnej oblasti a zároveň udržiavať konkurencieschopnosť na vysokej úrovni a samozrejme nikdy nezabúdať na kľúčové elementy, ktorými je, ktorý je bezpečnosť na cestách. To ale nemá priamo nič dočinenia s kabotážou, ja viem, ale toto je, toto je moja odpoveď v tejto časti. Ďalším rečníkom je Bas Eichhout. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vítam tu pani Bulc. Ja e, chcem len povedať, vy ste doteraz vo vypočutí jasne povedali, že máte rada všetky módy dopravy. Ale je to jeden veľký problém. Ak sa pozrieme na ceny v jednotlivých módoch dopravy, tak napríklad letecká doprava bola v podstate vylúčená z, z akéhokoľvek eh, cenovo-regulačného mechanizmu, čím veľmi neferovo konkuruje iným e, dopravným módom, napríklad ďalkové železničnej doprave. A moja otázka je, čo budete robiť na riešenie tohto nedostatku hospodárskej súťaže medzi eh, módmi, kde doteraz má návrh, alebo teraz stále má návrh letecká preprava ďalej, sa chcem spýtať, či sa môžeme spolahnúť na vaše odhodlanie, e, že minimálne do roku 2016 sa budete snažiť o to, aby e, letecká preprava bola zaradená do ETS, keď sa bude prehodnocovať celosvetový mechanizmus. E, neviem, nemyslím si, že, táto, že toto platí len pre európske, európsku leteckú dopravu, pre európske aerolinky. Ja by som možno to chcela Eh, nadniesť eh, na pôde medzinárodných organizácií, na medzinárodnej aréne, pretože každá situácia, v ktorej sa nachádzame, je výsledkom nejakého historického posunu, pohybu a fakt, že letectvo je v takej pozícii, aké je dôsledkom toho, tých rokov a rokov vývoja v tomto sektore. Ja vám neviem prislúbiť, že v roku 2016 sa mi podarí letectvo v člení do ETS, to by asi bolo, bol príliš veľký prísľub z mojej strany, ale sú to veci, ktoré sú dôležité. Letectvo sa bude musieť vyvíjať a my môžeme toto pódium otvoriť diskusii a spolieham sa tu na, aj na vašu podporu to sú veci, ktoré budem musieť riešiť spolu s parlamentom. Toto nevieme urobiť sami. Môžeme navrhovať, môžeme analyzovať, môžeme navrhovať rôzne riešenia, ale v spolupráci s vami dúfam nájdeme mm, nové riešenia. Ale do, teraz vám samozrejme neviem prísľubiť, že do roku 2016 sa to podarí. Ja viem, viem samozrejme o tomto, o tejto diskrepancii, o tomto rozdieli, o tomto rozdiele, teda o tejto anomálii, že nie vždy E, teda nie všetky módy dopravy sú, e, hrajú na rovnaké báze. Mám 25 sekúnd. Ja by som chcel jasne povedať, e, pokračuje pán Bas Eichhout, že je zákon v tom, že pokiaľ neestuje do roku, nebude do roku 2016 žiadna globálna dohoda, tak letectvo bude spadať pod ETS, čiže takto sa dohodla Európa, ja, ja to len objasním. Pokúsim sa zabezpečiť, aby tento zákon bol naplnený. Ďakujem. Ďalším reč, rečníkom je Kurcio Maltéze. My čakáme na schválenie 4. železničného balíka. E, budú tam teda začlené najmä nové bezpečnostné opatrenia a chcem sa vás pýtať, či si nemyslíte, že by bolo dobré medzi tým vyriešiť niektoré naozaj naliehavé záležitosti, napríklad to, aby e, vznik, aby Európska agentúra pre železničnú dopravu dostala právomoc na zásah v prípade bezpečnostných porušení alebo na, e, v prípade, že je potrebné znížiť rýchlosť vlakov, ktoré prechádzajú, dajme tomu, našimi krajinami, s, e, konkrétne Talianskom, e, s nebezpečným nákladom. Vo Via Reggio zahynuli ľudia pri takejto nehode, bolo ich 24 alebo 34 a toto sa môže stať kdekoľvek v Európe a tu by sa to dalo riešiť napríklad e, komunikáciou medzi vlakom a e, pozemným, pozemným dispečingom prostredníctvom technológie GSM a e, ak sa to deje, tak napríklad vo, február, vo februári 2013 sa to stalo v Belgicku, kde došlo k interferencii. Švajčiarsko sa rozhodlo vytvoriť vlastný systém na ochranu bezpečnosti svojich občanov. Chcem sa spýtať, či komisia nebude uvažovať nad podobným systémom prvom rade sa pokúsim odpovedať na, no, na tú vašu prvú otázku, či uh, by som či by som takéto, tak, takéto niečo podporila. Nepodporila by som tieto aktivity pred schválením balíčka. Ja si myslím, že tento balíček e, spolu s vami dokážeme schváliť, dokážeme presadiť, pretože určite by to malo množstvo výhoda skákať dopredu kúsok po kúsku, to by mohlo narušiť celú koncepciu. Takže ja by som radšej venovala všetku energiu, ktorú máme, e, tomu, aby sme schválili celý balík. A tiež som Tiež mám informácie o výzvach, o problémoch a dokonca o, o nehodách, ktorým došlo a ide práve o, to, o, tie, o tie body, kde sa stretávajú lepšie a horšie spravované siete, o tú diskonekciu medzi nimi. A, uh, ja som si vedomá toho a dúfam, teda verím tomu, že štvrtý železničný balík zlepší práve tieto prepojenia a zlepší situáciu a zabezpečí to, aby sa takéto niečo nikdy nestalo. Pretože ja, keď eh, eh, vnímam tú situáciu, keď si pozriete, že štyri rôzne riadiace systémy eh, teraz máte pred sebou a teraz ako operátorov na dispečingu jednoducho musíte sa, musíte, musíte sa v nich vyznať. To je nepriateľné a, a na tomto spoločnosť takto, takto jednoducho nedokáže, nedokáže fungovať. Takže namiesto nejakých parciálnych riešení by som poprosila, aby sme, sa, aby sme sa snažili o riešenie problematiky systémové, aby sme tie výzvy riešili ako celok a ja verím, že sa nám podarí zaviesť komplexné riešenie, ktoré z dlhodobého hľadiska bude brániť akýmkoľvek ďalším nehodám tohto typu. Ďalším rečníkom je Pavel Telička. Mm, mm, dobrý večer, vážená pani kandidujúca komisárka, rád by som povedal, e, ako ostatní na začiatku, e, že vás vítame ako nástupcu Ševčoviča, pána Ševčoviča, ktorý zostal môjim dobrým priateľom, ale e, skrátka musí byť pre vás pomerne pozitívne ísť na vypočutie po ňom. A chcem povedať, že ak predseda komisie by sa rozhodol preskúpiť osoby ešte raz, tak mám, <laughs> mám niekoľko pozitívnych návrhov e, a pozitívnych argumentov v prospech vašej osoby. Ste konkrétna e, a e, veľmi dôsledná vo svojej príprave na vypočutie. Ja si veľmi cením spôsob, akým odpovedáte, aj keď zatiaľ ma, vás, vás, zatiaľ ma všetky vaše odpovede nepotešili. Ja mám rovnaký názor ako pán kolega Zíle. Vy ste podľa môjho a jeho názoru nešli dosť hlboko v oblasti princípu use it or lose it, využiť alebo stratiť. A vy chcete, aby členský štát neprišiel o peniaze, takže dojde v podstate len o nejaké presunutie prostriedkov v rámci členského štátu. Ja by som vás chcel skutočne poprosiť, aby ste tento princíp znova prehodnotila a chcel by som, aby ste v tomto išli ďalej, aby ste boli troška efektívnejšia pri e, tlaku na členské štáty pri efektívnom využívaní prostriedkov a niekedy aj realokácii prostriedkov medzi členskými štátmi. A druhá vec sa týka vašej vízie internalizácie externých nákladov. Hovorili sme o tomto, je to teda vaša vízia a ja sa chcem spýtať, ako si predstavujete mechanizmus, ktorý, bol, ktorý by vychádzal z nákladov. Myslíte si, že je, by to bolo dosiahnuteľné? Hovorili sme o Nemecku. E, nový minister teraz nedávno bol v parlamente, hovoril o zdanení e, v podstate daní alebo o mýte, ktoré museli platiť zahraniční prepravcovia na e, nákladné vozidlá. Myslíte si, že sa dá ísť viacej? Dá, dá sa ísť ďalej? Pravdepodobne by sme museli sa o tom porozprávať nejaké medzi štyrmi očami, ale po, zodpoviem niektoré otázky. Use it or lose it. Myslím, že tento koncept je dobrý. Využi alebo strať. Myslím si, že ako ministerka v mojej krajine by som týmto dokázala dosiahnuť ešte lepšie výsledky s takýmto nástrojom. Takéto nástroje potrebujeme. Môžem to ešte viac presadzovať vaša otázka. Myslím, že je to celé, tento mechanizmus je veľmi jasný, pretože hovorí, že naplánujete si váš projekt, ak ste nesplnili podmienky, tak jednoducho prídete o peniaze. A tie peniaze idú do takého spoločného, spoločnej obálky a peniaze, respektíve tie jednotlivé projekty, ktoré idú, ktoré sa podajú, tak e, vlastne sa týmto dajú vyfinancovať tie projekty, ktoré sú úspešné. A týmto vlastne potrestajú sa tí, ktorí nemali tie projekty také úspešné. Nech sa páči Robert Zile. Ďakujem za tieto otázky, ktoré sa spýtal pán Telička. Ale už tie otázky, ktoré som sa chcel spýtať, odzneli, takže vlastne sa nebudem pýtať. Nič. Teraz zostane slovo Ištván Ujheli. Za vami sedí. Ďakujem pekne. Pani kandidátka, ja som posledný rečník v mene našej politickej skupine, v mene SND, takže ja som na tom teraz lepší ako môj kolega, ktorý sa pýtal z našej skupiny na začiatku, pretože ja môžem si vytvoriť už určitú, určitý názor na to, čo ste povedali. Keby ste Napríklad sa, poz, keď sa pozrieme na také e, programy, ako je napríklad X Factor, tak tam porodcovia môžu veľmi rýchlo spevákov vyhodnotiť, či spievajú dobre alebo nie. My sme tu však v inej situácii, pretože vy ste mali k dispozícii iba 4 dní a ja ako podpredseda tohto výboru, tak ja som sa tejto problematike venoval minimálne 4 mesiace, takže mohli by ste e, možno sa rýchlo naučíte tú pieseň, ktorá sa v tomto výbore tak povediať rada počúva. Ja pochádzam z Maďarska a ja podporujem železničnú dopravu z viacerých hľadisk, aj v kontexte životného prostredia. Ak sa pozriete na balkánske krajiny a východnú Európu, tak jednoducho uvidíte, že tieto krajiny jednoducho v tejto oblasti zaostávajú. Myslíte si, že uh, bude možné urobiť konkrétne, konkrétne kroky spolu práci s Európskym parlament, parlamentom na to, aby sa železničná doprava aj v týchto krajinách vylepšila. Ja som teraz síce nad vami, sedím vyššie ako vy, ale myslím, že pán Kramer zdieľa E, túto tému, o ktorej budem hovoriť. Predseda však nemá možnosť spýtať sa, ale ja sa chcem spýtať niečo ohľadne témy bicyklov. On by ma iste podporil v tejto otázke. Do, do, vedeli by ste ešte pretlačiť otázku bicyklovania v Európe? To je veľmi dobrá otázka a ja by som mu podporil desiatými prstami, hovorí pán predseda. Áno, ja sa budem snažiť od samého začiatku stanoviť si konkrétne priority. A hlavná pre mňa je bezpečnosť. To znamená, všetko, čo sa týka bezpečnosti, musí byť implementované ako prvé. Ale nakoľko sa mi strašne páči druhá časť vašej otázky, tak chcem odpovedať na to. Ja som skutočne veľký cyklista. Ak pôjdete do Slovenska sa pozrieť, tak uvidíte, že ministri chodili na veľkých autách a ja som chodila na bicykli do práce. Ja chodím do práce aj teraz na bicykli a ja viem, čo kohezné fondy a strukturálne fondy urobili v rámci podpory projektov napríklad u nás v krajine. Teraz mám vynikajúce bicyklové trasy, využívame ich veľmi dobre, takže myslím, že táto kultúra bicyklovania bude súčasťou aj našej spoločnej kultúry v Európe. Ďakujem veľmi pekne a teraz dostane slovo Elizabeth Vozenberg ako posledná za EPP. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, pani Bolcová, aj ja vás vítam. Ja som posledný rečník, posledná rečnička z našej politickej skupiny EPP a chcem vám zablahoželať, pretože to portfólio je veľmi náročné a boli ste skutočne veľmi dobre informovaná, vaše odpovede boli skutočne obsažné a plné konkrétnych údajov. Pokiaľ ide o prístavy, my vieme, že prístavy sú veľmi prospešné pre hospodárstvo v Európe a vieme, že 90 európskeho obchodu vlastne sa deje na mori. Takže to by malo dať ešte väčšiu hodnotu pre prístavy a malo by to byť riadne ukotvené v regulačnom rámci navrhovanom komisii. Máme tu dve záležitosti. Chceme zlepšiť týmto konkurencieschopnosť a po druhé chceme, respektíve mali by sme sa snažiť čo možno, viac ochraň, čo možno najviac ochraňovať transparentnosť využívania európskych fondov. Viete, že sú tu veľmi vážne výhrady a postoje zo strany niektorých členských štátov, ako aj zo strany niek- voči niektorým hráčom v tejto problematike a sú tu aj niektoré konkrétne projekty, kde ešte problémy neboli vyriešené v plnej miere. Máme právny rámec, ktorý navrhla komisia, takže akú stratégiu budete vy uprednostňovať? ak zoberieme do úvahy tie výhrady, ktoré sme spomenuli, na to, aby sa tieto výhrady odstránili a aby sa ďalej podporovalo toto nariadenie, ktoré bude navrhovať tento, regulač- tento rámec, ktorý navrhuje komisia. A posledná vec, to je trochu na, zafarbené krajinou môjho pôvodu. Ja pochádzam z Grécka, je tam veľa ostrovov. Budete aj ďalej prispievať podpore prístavov o tých ďalekých regiónoch na ostrovoch. U nás my máme tento problém a v neposlednom rade, ak sa, uchop, teda ak sa zhostíte tohto portfólia, tak budete jednoducho musieť sa vysporiadať s týmito otázkami. Áno, budem sa snažiť byť čo možno najstručnejšia. Ako som už povedala, prístavy sú súčasťou programu urobeného na úrovni CEF, takže ja jednoducho budem sa držať toho, čo máme už v našom programe a takto budú financované prístavy aj v budúcnosti. Dokonca aj pokiaľ ide o prístavy, pretože tieto majú veľké potreby na zlepšenie, na to, aby boli konkurencieschopné, budeme musieť hľadať ďalšie mechanizmy. To, čo teraz máme na zlodobého hľadiska, nepostačí. Ale je to pre nás je to veľmi komplexná téma a my si uvedomujeme tie výzvy, ktoré tu máme, napríklad z Čína a tak ďalej. Avšak, na druhej strane e, sa pýtate otázku, áno, ja mám rada grécké ostrovy a bolo by dobre, ak by som vám teraz mohla už niečo slúbiť v tejto chvíli, ale ja nemôžem. Myslím, že bude dôležité zohľadniť rozvoj, ktorý pôjde ruka v ruke s rozvojom turizmu a podnikateľskej sféry, takže takýmto spôsobom môžeme zatraktívniť prístavy aj pre ďalšie investície. Takže to nebola iba posledná otázka za EPP, ale aj posledná otázka vôbec zo strany predstaviteľov nášho výboru. A teraz dostanete 5-minútovú príležitosť, pani kandidátka, aby ste e, jednoducho zosumarizovali to, čo ste tu povedali. Nech sa páči. Máte teraz skutočne čas k dispozícii. Som skutočne rada, že už to mám za sebou. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Ďakujem za možnosť, že som mohla odprezentovať aj moje názory. Vidíte, že to je pre mňa taký pochod cez uhlíky, cez oho, oheň a mala som pocit, že sa aj popálim, ale chvala Bohu som sa nepopálil, aspoň ja mám taký pocit, budete možno ma posudzovať iným spôsobom. Ale som skutočne rada, že mám možnosť ešte raz povedať, že tieto 4 dni skutočne urobili zo mňa zapáleným bojov, zapáleného bojovníka, pokiaľ ide o tie možnosti a výzvy, ktoré tu máme, aby sme sa pohli dopredu, pretože Ide o sektor, ktorý prináša inováciu, konektivitu a môže zlepšiť aj kvalitu každodenného života. A ja mám skutočný pocit, že môže zohrať kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o modernú Európu. Je to dôležité pre podniky, aby tieto prekvitali a aj preto, aby ľudia mohli cestovať. A, a dá sa povedať, že ak prestane doprava, že jednoducho všetko zastane. A to je veľký záväzok, ale zároveň je to aj veľmi zrušujúce. Áno, my potrebujeme, aby doprava bola čo možno najvýkonnejšia e, a aby sa dalo na ňu spolahnuť, aby bola bezpečná. Na to, aby sme to dosiahli, tak musíme završiť tento spoločný európsky trh pre dopravu. A v, tomto, v tejto oblasti môžeme zohrať úlohu. Môžeme týmto prispieť k jednotnému vnútornému teda Európskej únie. Budem sa uberať tomuto cieľu. To bude moja hlavná priorita. Tak je to vlastne ukotvené aj v tých usmerniach, ktoré e, vydal pán predseda komisie Juncker. Ja si uvedomujem tú kľúčovú úlohu, pokiaľ ide dopravu a aj úlohu zlepšenia konkurencieschopnosti Európu, Európy. Na to, aby sme boli svetovými hráčmi, na to, aby sme boli pripravení na tieto výzvy, potrebujeme investovať a inovovať. To sú dve kľúčové, dva kľúčové prvky, o ktorých, na ktoré nesmieme zabúdať. Ja zmýšľam sociálne a ja podporujem samozrejme liberalizáciu krok za krokom, takú, ktorá by viedla k konkurencieschopnosti, ale musíme sa ubezpečiť, aby všetko to, čo robíme, bolo na prospech, v prospech ľudí, aby to zlepšilo naše ži- životy. Toto je pre mňa absolútne kľúčové. Takže ja chcem zabezpečiť konkrétne odpovede na požiadavky, aby dopravné služby boli dostupné, výkonné a zároveň, aby boli e, v súlade s našimi cieľmi soči voči životnému prostrediu. Vážení poslanci, akúkoľvek iniciatívu urobím alebo podniknem, to bude urobené v zmysle zlepšenia kvality života v Európe. Ak budem zvolená, a, alebo ak budem ustanovená ako komisárka pre dopravu, tak vám slubujem, že budem pripravená spolupracovať úzko a otvorene so všetkými členmi Európskeho parlamentu, predovšetkým s vami tu v tomto výbore. Ja som presvedčená, že akýkoľvek problém, ktorý my, teda ľudia, vytvoríme, môžeme my, my ľudia, vyriešiť, ak si sadneme za jeden stôl a budeme spolupracovať. A preto ja verím, že spolu môžeme znovu dopravu dostať na vrchné priečky politického programu Európskej únie. Spoločne môžeme vytvoriť z dopravy tú hlavnú štruktúru pre hospodárstvo, aké potrebuje moderná spoločnosť, aké si zaslúži moderná spoločnosť. A iba spoločne môžeme vytvoriť budúcnosť európskej dopravy pre ďalších 5 rokov a ešte aj viac. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne. Also nach diesen letzten Takže po týchto posledných slovách designovanej komisárky e, sa dostávame k záveru dnešného vypočutia. Aby som sa chcel poďakovať všetkým poslancom za ich konkrétne odborné otázky, ktoré sa týkajú tohto portfólia, ale veľmi pekne ďakujeme pani Bulcovej za jej odpovede a stanoviska a som presvedčený, že to nebolo síce jednoduché, ale už to má za sebou. Ja pripomínam koordinátorom a podpredsedom to, že no, pokiaľ ide o hodnotenie kandidátky na komisársky post sa bude konať zajtra o 8.30 v priestore VIC 200. Toto zasadnutie bude za zatvorenými, zatvorenými dverami. Na záver sa chcem poďakovať aj tlmočníkom za ich vynikajúcu prácu a trpezlivosť. Mali sme takéto neskore stretnutie, zasadnutie, ale neprekročili sme dnešný plánovaný program. Dokonca máme ešte 6 minút k dobru. Ja vám ďakujem pekne, prajem pekný večer a končím toto zasadnutie.